So, good afternoon. Príjemné popoludnie vám všetkým želám. S niekoľkominútovým meškaním začneme našu schôdzu. Najskôr by som chcela informovať, že na požiadanie skupiny SAD predseda rozhodol, že zajtra predlží na hlasovanie i hneď na úvod hlasovania o 11.30 ako bod 11 a rozhodnutie koordinátorov, aby sa nezaslal list výboru pre právne veci vzhľadom na možné kroky, ktoré by súviseli s nekonaním pred Európskym súdnym dvorom v súvislosti s otázkou vizovrej reciprocity. Zrejme všetci viete, o čom hovoríme a ak nebudú žiadne námietky k tomuto programu, tak ho budeme považovať v takejto podobe za mm, naložne upravený. Čo sa týka jazykového pokrytia našej schôdze, chcela by som upozorniť, že žiaľ nemáme tlmočenie v chorváčtine a jerskej galčine k dispozícii dnes popoludní a ani zajtra napokon na celej našej schôdzi. Ďalej pod, potvrdenie roz, odporúčaní koordinátorov podľa pravidla 205. Rozhodnutie nezaslať list výboru pre právne veci vzhľadom na to, že možno nebude možno osloviť Európsky eh, súdny dvor eh, v súvislosti s uznesením Európskeho parlamentu z 2. marca 2017 o povinnostiach komisie v oblasti vízovej reciprocity. Ako som už vysvetlila v bode 1, na požiadavku skupiny SAD predseda zajtra predloží na odhlasovanie toto rozhodnutie koordinátorov. Už som to popísala, takže Keďže väčšina koordinátorov rozhodla nezaslať tento list, tak Zajtra o 11.30 sa to podrobí hlasovanie o výbori LIBE a ako som už spomenula, o 11. tej hodine 30. minúte zajtra, ešte predtým, než sa začne hlasovať o Eurodaku, sa o tomto odhlasuje. Bolo by teda vhodné, ak by výbor LIBE bol v čo najhodnejšom počte zastúpený. Ďalej, potvrdenie ďalších odporúčení koordinátorov, tak ako sa to uvádza v podkladoch eh, k schôdzi koordinátorov z 11. maja 2017. To je bod B oznamu, ďalej eh, vymenovanie spravodajcov. Pán Claude Moraes bol vymenovaný za spravodajcu eh, vo svojej inštitucionálnej funkcii ako predseda k správe o memorandu o porozumení medzi Európskou agentúrou pre operačné spravovanie rozsiahlých informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti eh, a tiež pre Eurojust. Chcem sa opýtať, či výbor podporuje toto odporúčanie. Dobre. A ešte raz spomínam, zajtra sa bude hlasovať elektronicky. Prosím, láskavo preto prineste hlasovacie kartičky a veríme, že sa hlasovania zúčastníte v čo najhodnejšom počte. Týmto sme sa dostali k definitívnu potvrdeniu odporúčaní koordinátorov. A prechádzame k štvrtému bodu nášho programu. Potom, čo sme schválili aj zápisnicu, e, začíname bod, ktorý sa týka expertnej skupiny pre interoperabilitu. Pán komisár King nám predloží záverečnú správu o eh, expertnej skupine na vysokej úrovni informačných systémoch a interoperabilite. Pán komisár, dostanete maximálne 13 minút, potom dám slovo pánovi Žulovi de Krkovi, ktorý je koordinátorom Európskej únie pre boj proti terorizmu, ako aj Michael O'Flaherty, ktorý je riaditeľom agentúry pre základné práva. Ten dostane slovo a po ňom bude nasledovať pán Giovanni Butarelli, ktorý je našim dotorným úradníkom pre ochranu údajov. No a v neposlednom rade dáme slovo následne aj koordinátorom a prípadne ďalším kolegom, ktorí si to budú želať. Najskôr teda dám slovo komisárovi Julianovi Kingovi. Máte maximálne 13 minút, nech sa páči, vážna pani predsedajúca, vážení poslanci. Dúfam, že sa mi podarí nevyčerpáte eh, celý vymedzený čas, ktorý som dostal k dispozícii. Myslím, že na jednej veci sa zhodneme všetci a síce efektívne postupovanie si informácií je absolútne kľúčovým nástrojom v našej práci v snahe bojovať proti terorizmu a potlačať ho. A tiež, aby sme pomohli členským štátom vysporiadať sa so súčasnými cezhraničnými hrozbami, takéto postupovanie z informácií musí byť úplné, presné a dôveryhodné a spolahlivé. Žiaľ, ako sme zaznamenali po niektorých rôznych útokoch z posledných 2,5 eh, rokov, prejavujú sa isté ťažkosti v tom, ako sú nastavené naše informačné systémy a tiež ako fungujú Dozvedeli sme sa, že sú doznačné obmedzenia v tom, ako tieto systémy si navzájom poskytujú informácie a nakoľko sa tiež eh, poskytujú informácie o organočinným trestom konaní, hraničným zložkám alebo taktiež imigračným eh, zložkám. Jedna z hlavných príčin týchto problémov je v tom, že tieto systémy nie sú vždy schopné navzájom komunikovať a postupovať si navzájom informácie medzi jednotlivými zložkami systému. A preto je nastolená táto téma zlepšenia interoperability. Aj to možno znie ako dosť zložitý názov, dosť odborný, ale v skutočnosti je to mimoriadne dôležité pre efektívne eh, bojovanie proti terorizmu, eh, zločinu a v snahe podporovať tých, eh, ktorých v tomto boji potrebujeme najviac. Som veľmi vďačný za spoluprácu, za angažovanosť vášho výboru tejto téme už sme mali možnosť prejednať túto tému stručne v januári a v marci s niektorými z vás bilaterálne a tiež dnes máme túto možnosť. Chcel by som privítať a oceniť e, túto vašu angažovanosť e, a tiež verím, že bude pokračovať aj v najbližších týždňoch a mesiacoch 16. mája e, v našej ostatnej pokrokovej správe o Bezpečnostnej únii komisia popisuje svoj prístup k tomu, ako sa chystá postupovať v otázkach interoperability. Tento prístup vychádza zo zistení expertnej skupiny na vysokej úrovni. Tieto závery boli zverejnené 11. mája. Náš prístup a naše návrhy k ďalším krokom budú predmetom aj dnešného stretnutia, ale ešte predtým, ako sa k tomu dostanem, chcel by som sa trošku obzrieť späť a pripomenúť si trošku kontext celej tejto témy. E, Stratégia Komisie pre informačné systémy, e, bezpečnosť a hranice a tiež e, celková činnosť tejto expertnej skupiny na vysokej úrovni to e, nie je vymysel z posledných niekoľkých týždňov či mesiacov. Bolo to rozhodnutie, ktoré nasledovalo po útokoch v Bruseli ešte z marca 2016. Komisia vtedy veľmi podrobne zanalizovala svoje informačné systémy v otázkach bezpečnosti a tiež ochrany hraníc, nakoľko fungujú a vtedy sme tiež pomenovali viacero nedostatkov, ktoré sme zistili najskôr, čo sa týka e, neoptimálneho využívania existujúcich systémov na úrade členských štátov, ďalej po druhé nedostatočná funkčnosť e, niektorých e, systémov, napríklad nedostatočné využívanie biometrických údajov, ďalej po tretie informačné medzery, ktoré majú za následok nedostatočný obraz a predstavu eh, miestneho styčného úradníka priamo na mieste, ďalej po štvrté fragmentované nastavenie spravovania údajov, eh, keď sa ukladajú informácie, oddelenie v neprepojených systémoch, čo má za následok eh, slepé miesta. Na to, aby sme tieto nedostatky napravili, navrhujeme kroky v troch hlavných oblastiach a popisujeme to v oznámení z apríla 2016 o silnejších a inteligentnejších informačných systémoch, kde jasne zdôrazňujeme, že Charta základných práv bude e, našim hlavným orientačným bodom v tejto oblasti za každých okolností. Takže predovšetkým zdôrazňujeme význam maximálneho využitia existujúcich informačných systémov. Usilovne sme pracovali s členskými štátmi v snahe presadovať lepšie využívanie týchto informačných systémov a som rád, že môžem konštatovať, že vidíme jasné znaky zlepšenia. Napríklad využívanie šengenského informačného systému, to je naša najsilnejšia databáza orgánov trestnom konaní. To sa podarilo zvýšiť e, zhruba 40 minulom roku. Tam, kde chybuje, e, chyba funkčnosť, sa snažíme zlepšiť. Čo chyba napríklad vytvárame automatizované systémy overovania tlačkov prstov, tak aby sme umožnili národným orgánom overiť si e, totožnosť jednotlivcov e, v šengenskom informačnom systéme na základe tlačkov prstov. A tiež sme predložili legislatívne návrhy snahe ďalej posilniť existujúce systémy tak ako v otázkach azylu, e, neregulárnych databázach e, migrácie, taktiež Eurodac e, a tiež Európskej databázy záznamov v trestnom registri. Tam, kde sú nedostatky v informáciách, navrhujeme vytvorenie nových informačných systémov, dajme tomu systém vstupov a výstupov, taktiež automatizovaný systém spravovania hraníc, ako aj systém na povolenie cestovania aby sme zhromaždili podrobnejšie informácie o tých, ktorí cestujú bez vízovej povinnosti na území Európskej únie. Naša stratégia z apríla roka 2016 tiež zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť interoperabilitu informačných systémov a tiež sa tam popisuje viacero krokov, ako túto interoperabilitu dosiahnuť. Ešte sa k tomu vrátim. Ale nechceli sme sa uchyľovať ku náhľadným záverom vzhľadom na e, zložité výzvy, ktoré sú spojené s interoperabilitou vrátanie možných dopadov na základné práva. Sme chceli prijať e, všetky potrebné opatrenia, aby sme to preskúmali veľmi podrobne, rozsiahlo a detailne. Bola to hlavná úloha tejto expertnej skupiny na vysokej úrovni, ktorá vznikla s cieľom preskúmať e, nevyhnutnosť, technické možnosti a tiež proporčnosť jednotlivých variantov v snahe zajistiť interoperabilitu. E, táto pracovná skupina, a dúfam, že na tomto sa zhodneme, aj s spolusediacimi za týmto stolom. E, fungovanie teda skupiny bolo inkluzívnym, transparentným procesom. Komisia totiž vymenovala e, expertov zo členských štátov, taktiež pridružených krajín Schengenu, našich agentúr, vrátanie agentúry pre základné práva, ako aj európskeho koordinátora na boj proti terorizmu a tiež e, dozorného úradníka pre ochranu údajov. Taktiež sekretár výboru Libesa sa zúčastňoval stretnutí ako pozorovateľ. A skupina tiež pracovala veľmi transparentne. Všetky správy stretnutí sa budú zverejňovať e, a na to, aby sa transparentnosť ešte zvýšila, požiadal som, aby sa predložili e, predbežné závery už v decembri. Mali sme možnosť o nich diskutovať v januári, potom následne Výsledky tejto pracovnej skupiny podľa mňa sú naozaj veľkým pokrokom. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili, vrátane svojim spolusediacim za týmto stolom. Komisia, ako už naznačila v máji, začiatkom mája, sa teší na záverečnú správu tejto skupiny. Čo sa týka základných úloh tejto úlohy, E, teda je niekoľko rôznych variantov na zesenie interoperability. Skupina dospela k závoru, že je potrebné a technicky možné snažiť sa o e, riešenia v troch hlavných oblastiach. Poprvé, Európsky portál vyhľadávania, pôvodne sme to e, nazvali jednotným rozhraním pre vyhľadávanie, ale e, to trošku kolidovalo s aj e, národnými systémami rozhrania, preto sme to nazvali Európskym portálom vyhľadávania, taktiež biometrický systém e, overovania si údajov a taktiež spoločný repozitár zistovania totožnosti. Skupina sa dos- dohodla na tom, že tieto riešenia by sa dali presadiť do praxe podľa všetkých požiadaviek o ochrane údajov v praxe taktiež eh, bol štvrtý variant, eh, ktorý sa prejednával eh, a ktorý sa uvádza v našej stratégii z apríla minulého roka, a síce prepojiť systémy, tak aby údaje zaregistrované v jednom systéme sa automaticky mohli vyhľadať aj v iných systémoch. Čo sa týka tejto možnosti, tohto variantu inter, prepojenia, tu skupina rozhodla, že by sa to malo zvážiť len v prípade potreby v jednotlivých konkrétnych prípadoch. Taktiež sa komisia vedrola k ďalším aspektom a v súvislosti s existujúcimi systémami, taktiež existujú nedostatky v informáciách a tiež pokrytie informáciami. Veľmi rád sa k tomu vyjadrím neskôr podrobnejšie, ale hlavná úloha tejto skupiny sa týkala eh, interoperability. Teda, aký je nový eh, prístup komisie k eh, otázkam dát a spravovaniu hraníc? v nadväznosti na činnosť tejto pracovnej skupiny. Navrhujeme, aby všetky centralizované e, informačné systémy Európskej únie pre otázky bezpečnosti, spravovania hraníc a údajov by mali byť interoperabilné. To znamená, že šengenský informačný systém, ďalej vízový informačný systém, Eurodac, navrhovaný systém vstupu-výstupu, taktiež navrhovaný systém ETIAS, ako aj navrhovaný e, informačný systém o e, záznamoch v trestných registroch pre príslušníkov z tretich krajín by mali byť prepojené. Čo konkrétne tým máme na mysli? Takže poprvé, Európsky vyhľadávací portál. To pomôže policajným zložkám a colným zložkám priamo na mieste dostať sa do viacerých informačných systémov zároveň. Získajú skombinované výsledky e, s jediným, jediným vyhľadaním na jedinej obrazovke a budú môcť existujúce systémy využiť lepšie, produktívnejšie, úspornejšie a rýchlejšie. Ďalej po druhé, um, biometrické údaje, otlačky prstov budú súčasťou všetkých databáz a to bude znamenať, že sa bude môž, môcť vyhľadať totožnosť na základe biometrických údajov tiež jediným vyhľadávaním všetkých týchto databázach. Ďalej spoločný repozitár totožnosti vo všetkých týchto databázach bude jednotný. To znamená, že e, dátum narodenia, pohlavie týchto osôb sa bude ukladať iba raz do všetkých týchto databáz zároveň. E, ďalej spoločný repozitár totožnosti a tiež e, vyhľadávací systém bude znamenať, že sa bude možné osoba vyhľadať iba podľa jednej jedinej totožnosti, jedného atribútu e, totožnosti. A, a teda sa situáciám, v ktorých e, osoba je zaregistrovaná viackrát v týchto databázach, e, čo sa žiaľ viackrát už aj zistilo v nedávnej minulosti. Ako som už pomenul, tie tri riešenia sú základným návrhom a už sú súčasťou návrhu predloženého v stratégii z apríla minulého roka. A teraz vďaka činnosti tejto expertnej skupiny sa podarilo ich ešte eh, podrobnejšie rozpracovať a vieme, že sa dajú zrealizovať v praxi, že by sa to dalo uskutočniť v súlade s ustanoveniami o základných právach. A preto navrhujeme tento krok, túto zmenu v prístupe k eh, spravovaniu hraníc a taktiež bezpečnosti, tak aby sme zlepšili možnosti vysporiadať sa s nadnárodnými hrozbami súvisiacimi s terorizmom a zločinnosťou. Je dôležité tiež, to znamená, čo sa tu nenavrhuje konkrétne. Netýka sa to vytvárania rozsiahlej databázy, kde by bolo všetko prepojené. Návrh, ktorý navrhujeme, každý jeden systém by si zachoval svoje e, osobitné pravidlá o prístupe a o ukladaní údajov, uchovávaní údajov a nemalo by to za následok prepojenie všetkých jednotlivých systémov vzájomne. Tieto informácie by sa týkali len totožnosti otlačkov prstov, tak aby bolo zaistené, že osoba sa nebude môcť zaregistrovať e, s viac ako e, jednou totožnosťou Teraz úrazňujem, nejde o zhromažďovanie eh, množstva nových údajov, ide o cieľený inteligentný spôsob, ako využiť existujúce informácie v našich systémoch efektívnejšie. Ďakujem. Vďaka novému rámcu a vďaka novým technológiám sa zlepšuje bez, bezpečnosť IT a je možné sprístupniť informácie tak, ako to bude potrebné, pričom sa ale obmedzí spracovanie údajov na to, e, čo je nevyhnutné a proporcionálne a čo je primerané cieľom. Takže táto interoperabilita neznižuje ochranu údajov. Naopak, chcem zdôrazniť, že práca na interoperabilite rešpektuje základné práva. E, zákon o ochrane údajov zabezpečuje, že osobné údaje sa nespracovajú v rozpore so zákonom falošné identity, e, ale sa neochraňujú e, zákonmi na ochranu údajov. My vlastne e, umožňujeme ochranu údajov tak, ako je to primerané. Pracujeme aj na tom, aby sme zlepšili kvalitu údajov. Interoperabilita môže fungovať len vtedy, ak členské štáty budú vkladať do informačných systémov presné a správne údaje a zvýšili sa tým údaj, alebo kvalita údajov. Naša agentúra EULISA zohráva dôležitú úlohu v zabezpečení e, vysokej kvality údajov. A vo všeobecnosti agentúra bude rozhodujúcim hráčom dosiahnutí interoperability. A keď hovoríme o smerovaní k interoperabilite, tak aké sú nasledujúce kroky, aké procesy navrhujeme? Je tam niekoľko dôležitých krokov. Ten prvý navrhujeme v spolupráci s vami uzavretie všetkých otvorených zložiek o informačných systémov, o ktorých sa teraz diskutuje. Po druhé, sa dá nových legislatívnych návrhov na posilnenie EULISA a na doplnenie návrhov o ECROS. A po tretie, Ďalšia technická analýza. A, a myslím, a to je dôležité, štvrtý bod, spoločná diskusia medzi tromi inštitúciami e, o tom, ako budeme ďalej postupovať. Chceme zintenzívniť našu spoluprácu s vami tu v parlamente a spolu s radou, aby sme ukončili všetky otvorené zložky o informačných systémoch, a to ešte pred koncom tohto roka. To sú legislatívne priority prezidentov troch inštitúcií, takže podľa tejto vyhlásenia by e, to mali byť zložky, ktoré sa ukončia do konca tohto roka. A ako som už povedal, keď sme v marci diskutovali o interoperabilite, tak e, táto práca by nemala spomalovať e, prácu na návrhoch, ktoré už sú na stole. Všetky riešia dôležité informačné medzery a vyžadujú konanie. Tieto informačné systémy potrebujeme v každom prípade bez ohľadu na to, o čom rozhodneme spoločne, o tom, čo budeme robiť ďalej e, v prípade interoperability. Právny základ e, pre dotknuté informačné systémy sa musí stabilizovať <clears throat> a musíme sa na ňom dohodnúť. Len potom môžeme implementovať nový prístup, ktorý bude zvládnutelný. Preto najprv sa musíme dohodnúť na návrhoch, ktoré E, sú otvorené pre diskusiu. E, ten druhý aspekt pre kroky v budúcnosti je e, návrh, ktorý predložíme na budúci mesiac. Je to posunenie mandátu EULIZA. Ide o to, aby EULIZA zohrávala svoju rozhodujúcu úlohu v dosahovaní interoperability. Tiež sa tam bude hovoriť o dôležitej Eh, úlohe eh, agentúry pri dosávaní vysokej kvality údajov. A potom doplníme ešte návrh o ECROS. Ten zohľadní eh, naše diskusie, ktoré sme mali s parlamentom a s radou o návrhu z januára 2016. Ide o centralizovaný systém na identifikáciu usvedčených štátnych príslušníkov tretich krajín. No a potrebujeme aj ďalšiu technickú analýzu skupina expertov na vysokej úrovni e, sa zhodla na tom, že technicky je možné vytvoriť riešenia, o ktorých e, som hovoril e, pre dosiahnutie interoperability. Ale tá skupina tiež hovorila o tom, že sú ďalšie oblasti, ďalšie práce, pokiaľ ide o podrobnosti technických riešení. A tam je potrebná ďalšia analýza. A túto analýzu vykonáme spolu s EULISA prostredníctvom technických štúdií a konceptov a spolieham sa na podporu e, dohľadu pre EÚ pre e, údaje a samozrejme budeme vás informovať e, a aj radu o postupe v analýze technických riešení. No a dostávam sa k najdôležitejšiemu bodu našich navrhovaných riešení pre budúcnosť. plánujeme spoločnú diskusiu pre parlament a radu, pokiaľ ide o interoperabilitu. Ide o návrhy, ktoré už sú na stole. My sme tú diskusiu už vlastne začali v kontexte minulých mesiacov. Ministri budú riešiť návrhy interoperability na najbližšej rade pre e, vnútra spravodlivosť. A vychádzajú z týchto diskusí a samozrejme v závislosti od vašich postojov na jeseň chceme mať e, zasadnutie technických expertov, takže nechceme e, predbiehať závery. Chceme si vytvoriť potrebný čas na uzatvorenie diskusie. Je tu niekoľko aspektov, e, ktoré si zaslúžia dôkladnú diskusiu medzi inštitúciami už v apríli 2016 v stratégii sme povedali, že zistenia e, skupiny na vysokej úrovni vytvoria základ pre spoločnú diskusiu. A teraz je na kolegislátoroch, aby sa rozhodli na základe týchto záverov, ako budeme ďalej postupovať v praxi v otázke interoperability. Stanoviska koordinátora boja proti terorizmu a tiež agentúry pre základné práva a do, e, dohľadu pre e, ochranu údajov EÚ, ktorý, ktoré budeme počuť o chvíľu, počiarknúť niektoré z tých bodov, e, ktoré musíme zohľadiť v našich diskusiách. A to sa týka operačných potrieb pre zabezpečenie hraníc, otázky proporcionality a tiež to, ako zabezpečiť plné dodržiavanie základných práv. No a tiež musíme hovoriť o kvalite údajov a informačnej bezpečnosti. A keď sa na to pozeráme, tak cieľ je, aby sme sa zhodli na spoločnom chápaní interoperability, ak je to vôbec možné, najneskôr do konca tohto roka. A vychádzajú z výhod e, tejto diskusie a tiež ďalšie technické analýzy. Chceme tak skoro, ako to bude možné, predložiť legislatívny návrh o interoperabilite, aby sme e, vytvorili predpoklady pre riešenia tento návrh bude zahrňať aj verejnú konzultáciu a posúdenie dopadov, e, vrátanie dopadov na základné práva. Takže aby som to ukončil, som rád, že sme teraz v stave, aby sme mohli vykonať ďalšie kroky e, v tomto procese. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť završenie e, tejto práce pokiaľ ide o interoperabilitu e, v súvislosti s bezpečnosťou hraníc. Ja vás všetkých e, pozývam, aby sme spolu diskutovali o týchto otázkach na základe e, návrhov a predstav, o ktorých sme hovorili a ktoré sú v rôznych správach. Ja myslím, že máme jedinečnú, dôležitú možnosť, aby sme riadenie údajov v EÚ urobili efektívnejším E, samozrejme v súlade so základnými právami. To nám umožní, aby tí, ktorí pracujú v prvej línii pri presadzovaní práva, imigrační úradníci, e, ktorí zabezpečujú na bezpečnosť, aby mali potrebné informácie k dispozícii a to na čas. E, zvýši to našu bezpečnosť a to na prospech všetkých našich občanov a preto si myslím, že sa oplatí na tom pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. Nepotrebovali si tých 30 minút, takže môžeme prejsť k ďalším rečníkom. Myslím, že bolo dobré, eh, že ste nám eh, poskytli prehľad o tom, čo je interoperabilita, čo je cieľom tohto projektu, o ktorých databáz sa to dotkne a tiež aké sú výzvy pokiaľ ide o prístup, kvalitu a korektnosť údajov. A to bude dôležité, keď sa dostaneme k interoperabilite. Takže teraz odozdávam slovo pánovi Žil de Kerkov eh, na 15 minút. Chcem sa na začiatok poďakovať komisii za jej vystúpenie a za celý ten proces, ktorý bol veľmi inkluzívny. No a tí, ktorí ste sa odvážili prečiť túto technickú správu, tak je to naozaj veľmi kvalitná, dobrá správa. Je to um, veľmi dobrý príklad uh, dobrej práce výboru LIBE, lebo ehm, sekretariát e, výboru Libe e, bol pozvaný ako pozorovateľ a angažoval sa do diskusí. A vy, ako výbor Libe, máte dôležitú úlohu ako to povedal komisár, eh, v spoločných diskusiách a potom aj v diskusii o legislatíve, ktorá sa bude musieť implementovať, ktorá implementuje vlastne eh, zistenia správy. A ako komisár, komisár povedal, eh, musíme naozaj vytvoriť skutočné partnerstvo. Preto vítam túto diskusiu, ktorá je dôkazom vášho záujmu. Myslím, že v následujúcich mesiacoch toto bude možno najdôležitejší prvok e, e, bezpečnostnej únie. Je to naozaj téma, kde EÚ e môže dosiahnuť zmenu. A preto potrebujeme diskusiu. Potrebujeme vlastne zmenu paradigmy, pokiaľ ide o informačné systémy ehm, my túto zmenu už sledujeme medzi agentúrami, ale nie je to jednoduchý proces. Musíme začať myslieť novým spôsobom, aby sme dosiahli rovnováhu medzi bezpečnosťou a slobodou, e, pokiaľ ide o ochranu údajov. Aby sme našli nové spôsoby e, ochrany údajov. Ako povedal komisár, rada príjme závery. Áno, ďakujem <laughs> kvalita dát je veľmi dôležitá. Rada príjme závery v júni a my o nich začneme diskutovať v jednotlivých výboroch. V prílohe 5 sú návrhy, ktoré predkladám. To sú možno niektoré osobné poznámky, ale musím povedať, že e, ja sa naplno sotažňujem so zisteniami správy, takže nebudem teraz preberať e, podrobnosti, aby som zachoval E, svoj časový limit. Ale vyjadrím sa k tomu, prečo potrebujeme interoperabilitu. A tá, to sa dotknem histórie. My e, sme žili v obmedzeniach za posledných 10-15 rokov e, zo strany rôznych zmluv. E, teda zmluva z Amsterdamu, e, ktorá hovorila o prvom pilieri a potom sme mali v treťom pilieri bezpečnosť, teda presadzovanie práva a e, e, ja som bol svetkom všetkých týchto rokov a to viedlo ku vytvoreniu rôznych oddelených databáz a oddelených mechanizmov a oddelených cieľov. A niekedy to bolo úplne umelé rozdelenie. V žiadnom členskom štáte na e, hraniciach e, e hranica sa, nevenuje len migrácii, ale aj iným úlohám. My teda musíme zabezpečiť, e, pretože máme túto sedimentáciu za minulé roky, ktorá bola umelá. Ehm, využívame všetky údaje, ktoré máme k dispozícii. A myslím, že máme tu niekoľko politických dôvodov, e, ktoré nás vedú e, k tomu, aby sme zmenili náš prístup. Všetci občania potrebujú ochranu a zároveň musíme zabezpečiť e, slobodu pohybu v rámci Schengenu. A ak nebudeme využívať údaje, ktoré máme k dispozícii, tak vlastne e, prehráme. Komisár hovoril o troch hlavných e, návrhoch, hovoril o biometrických systémoch a o repozitári. Tieto systémy potrebujeme, ale musia byť musia to by si sa mikrozádu využívať, lebo ak máme veľký nával e, migrantov, tak nie je možné otvárať jednu závazu po druhej. Takže e, väčšina našich členských štátov už o tom hovorí. Takže musíme potom mať spoločné biometrické systémy. Ja sa prihovorím za to, aby sme doplnili systém e, signalizácie, teda systém hit-no-hit, -no -hit, ktorý máme v šengenskom informačnom systéme aby sme vedeli, či táto informácia je alebo nie je v databáze. Systém hit-no-hit no je, je najlepší systém na ochranu údajov, pretože vám neposkytne prístup k údajom, ale e, upozorní na to, že existujú údaje a potom musíte sledovať pravidla, aby ste k ním dostali. No a Europol a Interpol e, musí viac spolupracovať, pretože Interpol je jediný nástroj, ktorý máme, ktorý je spoločný vo všetkých e, krajinách e, Stredomoria. Vy ste to povedali aj, rada to povedala, že Europol musí mať e, dohodu so všetkými týmito krajinami. A my to, takúto dohodu nemáme. Máme operačnú dohodu s Tureckom keby tu bola jedna krajina, kde to potrebujeme, tak to je práve Turecko. Ale nie je to možné, pretože e, nesplňajú všetky požiadavky na ochranu údajov, takže Interpol je zatiaľ jediným nástrojom, ktorý nám tu pomáha a preto musíme mať užšiu spoluprácu. No a ešte niekoľko ďalších poznámok. Obmedzenie cieľov. V diskusii bolo zaujímavé, keď sme hovorili z VDPS aby sme vyjasnili, že obmedzenie cieľov je čosi, čo sa, o čom sa rozhoduje v rámci legislatívy. Teda nevychádza zo súkromného práva, ale ak e, nám legislatíva stanoví cieľ, tak ju musíme rešpektovať. Nemôžeme, nemôžete využívať tie údaje na iné účely. Takže ak potrebujeme e, definovať ďalšie účely využívania údajov, tak e, to musíme robiť. A súkromné právo nám v e, tom určite neprekáža, nezabrane. Takže musíme zosúľadiť tieto dva ciele, teda e, zabezpečenie e, bezpečnosti a takisto zabezpečenie migračnej politiky. No a ďalej tu otázka práve si Barzán, alebo teda súkromia, ktoré je navrhnuté priamo do systému a ja mám pocit, že sme ešte nevyčerpali potenciál tejto možnosti a to, čo teraz robíme, je príležitosťou túto tému viacej rozvinúť, pretože my môžeme hľadať rovnováhu medzi súkromím a bezpečnosťou, ak budeme maximalizovať e, potenciál práve tohto systému Privacy by Design, teda, e, teda navrhnutej navrhnutého súkromia a nechcem zachádzať do veľkých detailov, ale existuje napríklad homomorfné e, šifrovanie, e, ktoré zabezpečuje, že dáta sú chránené, ale majú k ním prístup len určité osoby za, za striktných podmienok. A tým sa dostávam k biometrickým údajom a tu je veľmi naliehavé, aby sme začali e, naplňať databázu a prehľadávať databázu biometrických údajov. Tým nemyslím na otlačky prstov, ale E, snímky tváre. Toto sú biometrické údaje 21. storočia. Pravdepodobne bude treba odstrániť aj kaskádu, ktorá v súčasnom systéme vznikla a e, kvôli ktorému tento súčasný systém je absolútne nepoužiteľný, alebo teda slabo použiteľný pre koncového použiteľ, používateľa a preto E, policajné orgány a ostatní, ktorí majú prístup do systému Eurodoku sa ho ani nesnažia používať. To skrátka príliš komplikované. A práve preto, alebo práve na toto sme mysleli, keď sa toto nariadenie e, schvalovalo. No a prístup e, zložiek činných v trestnom konaní tu sa, alebo pardon, zložiek na presadzovanie zákonnosti. Tu e, hovoríme o tej isté veci, teda e, uľahčenie prístupu k tejto kaskáde Eurodaku a tu by sme potrebovali napríklad vyvinúť osobitný systém prehľadávania biometrických údajov a e, údajov alebo informácií, ktoré nie sú v režime utajenia alebo zvýšenej miery ochrania. Ďalej sme požiadali, aby bol vypracovaný prípad e, využitia databázy najefektívnejším spôsobom. E, toto sú teda experti, ktorí by tiež mali mať e, nejaké slovo. A Frontex aj Europol by teda mali spolupracovať na tom, aby vypracovali takýto, takýto business case, tieto argumenty. No a pre mňa je základom návrh ETIAS, kde interoperabilita je základnou podmienkou úplne od začiatku, pričom rôzne európske agentúry, najmä e, Europol Frontex a ostatní dostanú od začiatku veľmi e, zásadnú úlohu a zároveň tým posilníme aj ochranu hranice. Takže to som v princípe chcel povedať k tejto prílohe 5. E, viac informácií je samozrejme k dispozícii inde, ale ja si myslím, že toto je najdôležitejšia vec, e, o ktorej budeme hlasovať pred koncom e, volebného obdobia tejto, tohto nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ja už teraz by som chcela položiť nejaké otázky, ale, ale zdržím sa, počkam na neskôr. E, nie som si však istá, že existencia zmluvy a tých troch pilierov, ktoré máme, je jediný dôvod, prečo E, existujú rôzne agentúry. Ja si myslím, že v našich členských štátoch máme rôzne orgány a inštitúcie, ktoré riešia alebo zaoberajú sa otázkou či už bezpečnosti, migrácie alebo azylu. A v princípe na to sú dobré dôvody, ale môžeme hovoriť o tom, či to, či oné prepojenie medzi týmito rôznymi oblastiami je v tejto fáze užitočné a nápomocné. A teraz veľmi rada odovzdám slovo Eh, Michaelovi Flahertymu. Ja, Flair, Flahertymu. ja som už predtým povedala, že Michael bude musieť odísť skôr, ale jeho kolega Charles Nigal je tu, pardon, kolegyňa eh, Charles Nigal je tu, takže ak eh, budú nejaké otázky neskôr, tak veľmi rada odpoviem. Takže Michael, máte zatiaľ slovo. Vy. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. Agentúra pre základné práva je veľmi E, rada, že bola prizvaná v tejto ranej fáze. My vypracujeme správu o základných právach a interoperabilite. Táto správa by mala byť k dispozícii v nasledujúcich týždňoch. Prehlbená interoperabilita informačných systémov Európskej únie prináša rizika aj príležitosti z pohľadu základných práv a ak e, mi dovolíte, tak by som naj, prv hovoril o potenciálnych prínosoch, predtým, než sa budem venovať e, potenciálnym rizikám. A tu by som chcel uzavrieť návrhmi, ako e, sa vyhnúť porušovaniu základných práv. Takže najprv tie pozitívne aspekty. Ehm, interoperabilita informačných systémov ponúka nové príležitosti vytvoriť e, robustnejšiu a včasnejšiu ochranu tých, ktorí vstupujú do Európskej únie a osobitne v prípade detí alebo maloletých. Interoperabilita môže pomôcť pri e, zisťovaní, odhalovaní detí, ktoré cestujú bez prievodu. A tiež je to otázka prístupu k osobným údajom e, príslušníkov tretich krajín, čo je veľmi dôležitý nástroj e, orgánov na presadzovanie zákonnosti a to osobitne pri znižovaní rizik, napríklad teroristických rizik a e, zločinu. Takže interoperabilita systémov môže pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia o medzinárodnú ochranu, potvrdiť svoju totožnosť voči orgánom. To sú napríklad ľudia, ktorí napríklad nemajú cestovné doklady a nemajú ani záznamy. No a informácie v našich systémoch nám umožnia stotočniť osobu, ktorá sa, ktorá dáme tomu, uteká z oblasti, kde ju ohrozuje nejaké riziko. A, a teda osoby, ktoré nie sú viditeľné v iných systémoch, týmto osobám hrozí napríklad neoprávnené zadržanie e, len z toho dôvodu, že nie sú stotočnené. Takže, dámy a páni, e, Charta základných práv a slobod je relevantným dokumentom pre tieto naše diskusie a tejto charty je osobitne relevantné právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Interoperálne systémy v oblasti ochrany hraníc a bezpečnosti e, sa týkajú aj iných práv z charty, napríklad práva na dobrú administratívu, práva na účinnú e, obranu, e, zákaz týrania, slobodu osoby a integritu osoby, no a, a osobnosti. A šírka, tento interoperability má tak pozitívne ako aj negatívne dopady na také oblasti, ktoré sa týkajú základných práv ako azyl, práva dieťaťa a rovnosť pred, pred zákonom. S významnou výnimkou zákazu týrania e, sú však tieto práva zriedka absolútne, Avšak e, akékoľvek riešenie, ktoré vedie k o nejakému obmedzeniu základných práv, musí byť podložené legitímnym a odôvodneným dôvodom. Musia sa tým splňať e, legitímne dôvody všeobecného záujmu, ktoré uznáva Európska únia, ako aj e, dôvod ochrany práva slobod iných. A samozrejme, nesmie sa porušovať základná esencia toho práva, ku ktorého obmedzeniu dochádza. A potom je tu, teda sú tu princípy legality, nevyhnutnosti a proporcionality, na ktoré treba prihliadať ktoré treba dodržiavať. Takže ak sa budú dodržiavať tieto základné princípy, tak e, vybudovanie týchto interoperabilných systémov považuje agentúra pre základné práva za dôležité s tým, že je tu sedem citlivých oblastí, ktoré treba zvažovať. Prvý, prvou oblasťou je, že interoperabilné databázy sú veľmi atraktívne pre tých, ktorí sa snažia e, získať tieto osobné údaje nelegálnym spôsobom, čo môžu byť organizované zločinecké skupiny alebo hekery, ktorí sú napojení na zahraničné vlády ktoré sa napríklad snažia získať informácie o svojich vlastných politických oponentoch. No, druhou vlastou je, pretože táto interoperabilita uľahčí prístup k osobným údajom, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že takéto údaje budú, e, budú nelegálne e, zdieľané s inými krajinami. Napríklad pravidla zasielania takýchto údajov do tretich krajín o osobách, ktoré požiadali o medzinárodnú ochranu, nie sú vždy systematicky uplatňované a dodržiavané. A toto prináša riziko, že tieto osoby a ich rodiny sa môžu stať terčom e, odvetných opatrení zo strany štátnych orgánov alebo iných osôb vo svojej krajine. A ďalej, tretia oblasť, táto interoperabilita e, môže spôsobiť e, problémy, pokiaľ lustrácia je pozitívna, avšak nepravdivá, flagged hit. No a ak sa napríklad pozrieme na konkrétne fungovanie, tak e, Európska databáza e, e, trestných záznamov osoby môže tejto osobe spôsobiť vážne problémy, pokiaľ tam dojde k tejto, k tejto falošnej pozitívnej ilustrácii. Ďalej, to je štvrtá oblasť, je veľmi dôležitá kvalita údajov, a to osobitne údajov biometrických, pričom si treba uvedomiť, že tá technická stránka spracovania je veľmi zložitá a v prípade alfanumerických údajov číselných údajov a textových údajov, nesprávne e, zadanie údajov o osobe do jednej databázy, do jednej databázy môže e, kaskadovo sa preliať do ostatných systémov, čiže tieto údaje sú už potom prítomné všade. A naša agentúra nedávno vykonala prieskum v rámci projektu využívania biometrických údajov v systémoch Európskej únie v oblasti ochrany hraníc a azylu a migrácia. My sme začali skúmaním toho, ako určité konzuláty Európskej únie e, využívajú tieto údaje a ako často naražajú na nesprávne údaje v týchto informačných systémoch. A polovica pracovníkov týchto konzulátov e, nám povedala, že sa stretla s tým, že v týchto databázach boli údaje nesprávne. Po piaté, interoperabilita vedie k výzvam z hľadiska dodržiavania práv dieťaťa, pretože fyzický rozvoj dieťaťa môže znížiť spolahlivosť biometrických údajov, osobitne po nejakom čase, keď to dieťa rastie a údaje zostávajú rovnaké. Údaje v databáze môžu mať e, tiež e, neproporcionálny dopad na dieťa, napríklad ak dieťa spácha e, čin súvisiaci s Ehm, napríklad nelegálnym prekročením hranice, za ktoré však nemôže byť na zodpovednosť. posiedme. Eh, je tu otázka eh, nelegálnych migrantov. Tu eh, kombinované systémy umožňujú ľahšiu identifikáciu nelegálnych migrantov a preto takíto nelegálni migranti sa môžu vyhýbať situáciám, kde by mohlo dojsť k ich zadržaniu a môže to viesť k tomu, že napríklad sa im nedostane lekárskej starostlivosti, vzdelávania a tak ďalej, pretože sa budú E, pretože sa budú, povedzme, ukrývať. Potom je tu riziko diskriminačného profilovania, pretože údaje, ktoré sú, alebo ktoré budú v týchto informačných systémoch, budú určite umožňovať e, e, rizikovú analýzu a profilovanie. Samotná riziková analýza nie je porušenie základných práv, ale diskriminačné profilovanie áno, pretože tu stúpa pravdepodobnosť, že ak tieto informačné systémy budú prepojené a interoperabilné, a pritom 7, minimálne 7 dátových kategórií tých systémoch obsahuje citlivé informácie napríklad o, o sexuálnej orientácii, náboženstve, um, rasovom pôvode a tak ďalej. Tieto uh, parametre umožňujú práve takéto rasové profil, alebo teda, pardon, diskriminačné profilovanie, ktoré nie je legálne. No a um, dámy a páni, my sme uh, strávili dosť času skúmaním uh, uplatňovať týchto systémov v minulosti, ale E, dúfame a myslíme si, že správnym návrhom systému je možné sa takýmto porušeniam základných práv v budúcnosti vyhnúť. Ja by som chcel v prvom rade spomenúť tri kľúčové záležitosti, ktoré už som spomenul, tieto by som chcel vyzvihnúť. V prvom rade ochrana údajov, po druhé deti, po tretie azyl. E, prvý bod, e, ochrana údajov. Je veľmi dôležité, aby akýkoľvek interoperabilný systém bol navrhnutý tak, aby, aby neohrozoval základné princípy ochrany osobných údajov. Okrem iného ide o rešpektovanie obmedzenia účelu E, pre, a to v prípade každého špecifického systému, IT systému Európskej únie, e, a to aj z hľadiska e, obdobia uchovávania. A interoperabilita by zároveň nemala viesť k zberu väčšieho množstva dát, než je absolútne nevyhnutné. Otázka alebo myšlienka ochrany osobných údajov, teda toto, tento, táto myšlienka privacy by design alebo ochrany súkromia už z návrhu systému je vecou, ktorá by mala byť súčasťou v návrhovej fáze každého, každej tejto databázy. No a ďalej je tu príležitosť, eh, ako môžu orgány, alebo teda orgány by mali zisťovať eh, aktívne nesprávne dáta, mali by byť eh, vytvorené automatické systémy overovania správnosti údajov uložených v týchto databázach, aby sa prípadné nekorektné informácie opravovali. Pokiaľ ide o deti, tak deti a neplnoletí, e, ktorí, ktorí sú obeťou e, prevádzactva a ktorí sú v hľadaní, e, tak tu by tie individuálne systémy mali klásť dôraz najmä na ochranu dieťaťa a mal by tu byť dobre fungujúci systém odkazovania na príslušných, príslušné orgány, ktoré by sa o tejto deti mohli postarať. Ďalej, usmernenia našej agentúry k právam, právam migrantov a žiadateľom azyl. E, tu treba vytvoriť možnosť, aby obete aj e, svetkovia mohli e, napríklad ohlasovať trestné činy bez strachu, že dojde k ich vlastnému zadržaniu, aj ak ide o nelegálnych migrantov. Dámy a páni, Eh, interoperabilita samotná nie je porušenie základná práva, ale je potrebné zaviesť poistky a mechanizmy, ktoré eh, zabezpečia, aby tieto naše interoperabilné IT systémy eh, splňali chartu základných práv a slobod a že tieto práva a slobody budú k dispozícii každému, kto žije v Európskej únii. Ak základné práva a slobody budú garantované, E, v praxi, tak potom príležitosti, ktoré interoperabilita ponúka, môžu byť e, naplno využité a ja by som vám chcel poďakovať za pozornosť a pani predsedajúca, ja sa ospravedlňujem, že budem musieť e, odísť, ale mám lietadlo, ale moja kolegyňa veľmi rada odpovie na akékoľvek otázky v mojom mene. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám, pán riaditeľ Flaherty. Napriek tomu, že ste pod časovým tlakom, ste si ten čas našli, aby ste sem prišli a hovorili o Eh, príležitostiach interoperability, ale aj o problémoch, ktoré sa môžu eh, ktoré sa môžu objaviť, keď tieto systémy začneme prepájať a navrhli ste tiež riešenia, eh, na ktoré bude treba pamätať, keď sa do tohto projektu pustíme. Takže, ako ste už spomenuli, otázka ochrany údajov, hm, tá je veľmi dôležitá. Ja teraz hneď dám slovo Giovannimu Botarelimu, ktorý má tak plus minus 15 minút príjemné popoludne všetkým. E, pani predsedajúca, ďakujem veľmi pekne, že ste ma prizvali na toto zasadnutie, aby som v prvom rade povedal, že si tiež veľmi cením skutočnosť, že e, komisia prizvala náš orgán dohľadu nad ochranou osobných údajov. Ehm, my sme doteraz boli pozorovateľmi, ale všetci sa k nám správali ako k plnoprávnemu členovi. A Bereme to ako zvyšujúce sa povedomie o e, význame princípu ochrany osobných údajov v tejto veľmi citlivej oblasti. Tiež by som chcel e, hovoriť o e, tom, ako pozitívne boli prijaté naše vstupy do tohto politického procesu a legislatívneho procesu v minulosti prístup k práci tejto skupiny mi dáva e, možnosť e, sa znova raz zamyslieť nad e, výzvami, ktoré vedú k potrebe nových prístupov. A hoci vieme, že všetky problémy nie sú zďaleka vyriešené, chcel by som povedať, že naše pripomienky tejto správe sú predbežné a celá vec neuzatvorená. My v Európe čelíme znova raz, nie síce novej, ale vážnej hrozbe, ktorú predstavuje prílev migrantov a utečencov a takisto sa s tým spájajú zvýšené obavy z bezpečnosti. Takže sa zvyšuje e, tlak na e, budovanie európskych kapacít e, na riešenie tejto otázky. A tá súčasná situácia a nevyhnutnosť garantovať e, vyššiu bezpečnosť na území Európskej únie, čo vyplýva najmä z tlaku občanov, vedľa k tomu, že Európska komisia rozbehla niekoľko iniciatív a, ako už povedal komisár King, e, komisia zvažuje vytvorenie niekoľkých e, veľkých informačných systémov Európskej únie, únie ETIAS, EU exit, alebo entry exit, tak teda systém vstupov výstupov a e, tiež modifikáciu existujúcich systémov, napríklad, alebo osobitne systému Eurodac. Je tu trend e, rozširovania prístupu k európskym informačným systémom, napríklad e, ich dať, teda dať tento prístup agentúram Frontex a Europol. A Hovorí sa často o interoperabilite týchto veľkých európskych informačných systémov a my sa zameriame na to, čo to znamená z pohľadu ochrany osobných údajov. Migračná kríza na jednej strane e, prináša mm, postoj spôsobený aj tými teroristickými útokmi, ktorý smeruje k nižšej ochrane osobných údajov, teda existuje ehm, vôľa získavať väčší počet osobných údajov a dávať e, k týmto údajom prístup väčšiemu počtu orgánov, teda prevažuje zameranie na bezpečnosť a e, je tu riziko, že sa e, zotrie hranica medzi zvládaním migrácie a ehm, riešením základnej bezpečnosti. No a ja by som chcel približiť náš, náš postoj k tomuto trendu. Ako iste viete, som e, členom súdnictva, respektíve pôsobil som dlho v oblasti e, trestného práva organizovaných e, v oblasti organizovanej kriminality. A často sme hovorili o potrebe lepšieho zdieľania informácií a Uvažovali sme aj o tom, ako by mali prebiehať diskusie na tejto európskej úrovni, ako aj na národnej úrovni. A výmena informácií a e, budovanie e, rozsiahlých informačných systémov boli predmetom týchto diskusí tiež. Takže keď, teraz, keď e, vlastne hovoríme o týchto nástrojoch, informačných nástrojoch, tak si treba pripomenúť základné kritéria. Správni ľudia by mali dostať správne informácie v správnom čase a mohli podniknúť správne kroky. A my tu nesme teraz preto, aby sme hovorili o ochrane, len o ochrane osobných údajov pretože existujúce e, inform- rozsiahle informačné systémy EÚ sú dôsledkom špecifických potrieb v čase vzniku alebo vytvorenia informačných systémov. Tieto potreby boli všetkým známe, všetkým vám, ktorí ste tu, ale e, takisto je tu inštitucionálny a politický kontext, v ktorom tieto potreby boli, boli riešené. No a Teraz sa k tomu pridala táto, pridali tieto nové migračné výzvy, ale aj bezpečnostné výzvy, ktorým Európa čelia. Tieto budú vyžadovať úplne nové prístupy, a to osobitne z hľadiska zdieľania informácií a e, správy týchto informácií. Takže ak e, by ste sa ma spýtali na naše stanovisko k ochrane osobných údajov, tak môžem len podporiť tú úvodnú iniciatívu komisie, v rámci ktorej sa chce zamýšľať nad e, celkovou strategickou víziou toho, ako správu a využitie údajov zefektívniť a skvalitniť. A e, vieme o e, tom, že vysokorovňová skupina prispieva e, k tejto diskusii veľkou mierou. A rád by som tiež chcel pripomenúť, ako povedal kolega z agentúry pre základné práva, že treba plne rešpektovať práve tieto základné práva a to nie je len právo na e, ochranu osobných údajov. Toto je základná podmienka pri riešení týchto víziev. Pri prístupe k spravovaniu e, údajov, teda chcel by som oceniť, že aj dnes komisár King e, sa svojimi slovami zaviazal v plnej miere dodržiavať princípy ochrany údajov, nielen čo sa týka prístupových práv, ale tiež čo, čo sa týka uchovávania údajov. A ako všetci vieme, ochrana súkromia a ochrana údajov nie sú absolútnymi právami, dajú sa obmedziť v istých podmienkach, ale zároveň eh, legislatívne orgány musia odôvodniť konkrétnymi um, argumentmi nakoľko je takéto opatrenie proporčné z hľadiska plnenia politických cieľov. Musí to zodpovedať e, jasnému popisu skutočnej príčiny e, opatrenia taktiež, e, nakoľko sa tým plní stanovený cieľ a tiež z akého dôvodu je toto opatrenie e, dôležité v snahe e, dosiahnuť stanovený cieľ a prečo nie iné opatrenia, ktoré menej zasahujú do súkromia jednotlivca, e, by neboli primeranejšie. Rozhodne budeme súčasťou tohto procesu. Budeme podrobne sledovať celý tieto vývoj situácie v snahe zareagovať, zohľadniť naložité aspekty ochrany údajov. Správa vysokej expertnej skupiny, ako viete, pozostáva z troch častí. Zlepšenie existujúcich systémov, taktiež vytvorenie nových systémov, interoperabilita medzi starými a novými systémami. Ja sa vyjadrím len k tej poslednej časti interoperabilite. Začal som sa venovať analýze, čo to presne znamená v praxi a našla som definíciu, ktorú by som eh, vám chcel tiež eh, ponúknuť. A síce ide o schopnosť eh, Eh, jednotlivých informačných systémov navzájom komunikovať, vymieňať si eh, údaje a tiež využiť údaje, ktoré boli predmetom tejto výmeny. Teda interoperabilita eh, sama o sebe nie je v rozpore so zásadami ochrany údajov, ale isté, že je potrebné upresniť, o čom presne hovoríme. Komisia vo svojom oznámení o silnejších, inteligentnejších hraničných systémoch hovorí o štyroch dimenziách interoperability, ktoré sa ďalej analýzujú v tejto správe. Okrem interconnectivity, čo sa zatiaľ ponecháva bokom. A preto, ako som už spomenul, je mimoriadne dôležité, aby všetky formy interoperability zohľadňovali tieto hlavné ciele a tiež aby sa popísalo prečo a ako je potrebné práve takýmto spôsobom plniť stanovený cieľ. Správa dosť rozsiahlo popisuje dôvody aspektov interoperability a jej posilnenia. Možno najhlavnejším cieľom jednotlivých riešení, ktoré sa navrhujú na úrovni komisie, možno by bolo vhodnejšie ich podrobnejšie popísať, tak aby sa mohli dôkladnejšie posúdiť eh, aspekty proporčnosti. Eh, v súčasnosti sa hovorí o obmedzení, eh, o, zásadu, o zásade obmedzenia účelu. To znamená, že podľa zákona sa môže urobiť všetko, pretože tak, ako to uviedla pracovná skupina podľa článku 29 vo svojom stanovisku, musíme tiež riešiť problém nedostatočnej kompatibility jednotlivých systémov. Podľa mňa otázka spravovania hraníc a tiež migračnej krízy sa musí oddeliť od potrieb organičnej trestného konania. To neznamená, že by nemali mať prístup k údajom, ale musí sa rozlišovať medzi primárnymi a sekundárnymi účelmi, dajme tomu. V tomto prístupe teda správa um, popisuje cieľné využitie sdielených biometrických údajov a taktiež o, o spoločnom repozitári alfanumerických údajov, e, kde e, sa upozorní, aké informácie nie sú k dispozícii v ďalších informačných systémoch. Ak však takéto upozornenie bude samo o sebe znamenať nedostatok údajov, to znamená, že e, niektoré údaje o neidentifikovateľnej osobe, dajme tomu, keď už bolo na ňu upozornené v šengenskom systéme, a na základe toho užívateľ nebude mať v dispozícii prístup k niektorým údajom na základe aktuálnej legislatívy by nemal mať prístup k ďalším informáciám, aj ak by tieto informácie boli obmedzené len na takéto jedné upozornenie, teda cieľom, pardon, teda obmedzenie účelu, táto zásada bude určovať všetky parametre zhromažďovania údajov, taktiež prístup týmto údajom, všetky ďalšie aspekty vrátane ďalšieho využitia týchto údajov. Prečo sme sa tu dnes stretli? Tieto informačné systémy vznikli s konkrétnym cieľom, s konkrétnymi zaisteniami, bezpečnostnými opatreniami, podmienkami prístupu a tiež e, sprístupnenie, systémové sprístupnenie týmto databázam na rozdiel od pôvodných stanovených aspektov, ktoré ste vy odobrili E, si môžu vyžadovať analýzu v jednotlivých e, konkrétnych prípadoch, či sa dodržiava tá zásada obmedzenia. Teda už len to, že technicky v súčasnosti je možné vymieňať si digitálne informácie medzi, medzi interoperabilnými databázami alebo dokonca zoskupovať, združovať tieto databázy nie je e, výnimkou voči zásade obmedzenia účelu teda chceme stavať na tom, čo už uviedol komisár King, a síce, že interoperabilita by nemala za následok, keď by orgán alebo osoba, ktorý nemá, a, ktorá nemá prístup k využívaniu niektorých údajov, by získala prístup k týmto údajom na základe inej databázy a že by sa teda dostala k rozšiahlejšej e, škále údajov, než by mala k nej inak prístup. Teda interoperabilita teraz zavádza zásadné zmeny do aktuálneho nastavenia rozsiahlých informačných systémov. Posúvame sa od uzavretého prostredia do systému, v ktorom sa budú posúvať si informácie navzájom a tiež budú tieto systémy navzájom prepojené. Teda informačná bezpečnosť takéhoto rozhodnutia e, sa musí náležite zohľadniť, tak ako to skonštatovala aj pracovná skupina. Preto chceme podporovať um, vypracovanie dostatočne dôkladných analýz, e, dodržanie aspektov bezpečnosti, než odobríme. Teda technické a technologické riešenia môžu podporovať politické rozhodnutia, nie naopak. Situácia, keď je technické rozhodnutia určovali politické rozhodnutia, takéto situácie sú nepriateľné. Takže Teraz e, e, nastala chvíľa na redukciu ad téma tejto zásady. Myslím si, že by sme mali zvážiť, ktoré výsledky by sa dali dosiahnuť v krátkodobom meradle, vychádzajúc z aktuálne platnej legislatívy bez jej zmien a môže sa ukázať, že niektoré z cieľov, ktoré považujeme za dôležité, sa nedajú dosiahnuť na základe aktuálnej platnej legislatívy. Teda dobrá politika ochrany údajov neznamená nevyhnutne pluralitu odpojených databáz a fragmentovaných súborov informácií, ktoré sa musia oddelenie overovať. Myslíme si, že interoperabilita môže významne prispieť k plneniu stanovených cieľov, ale sama o sebe ešte nám nezaistí úspech. Moje skúsenosti v analýzach nedávnych naliehavých situácií potvrdzujú, že je nevyhnutné zaistiť, aby postupovanie z informácií, kvalita údajov a tiež analýza boli zaistené všetkých týchto e, informácií a akékoľvek kroky na európskej úrovni by sa mali ďalej rozvíjať na vnútroštátnej úrovni Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Butarelli. Myslím, že som to pochopila tak, že v zásade podporujete tvrdenie, že interoperabilita sama o sebe nie je problémom, ale ak by sme dokázali zázrak a síce zaistiť technicky už od zajtra, že by to spôsobilo veľa problémov, pretože ešte nie sme pripravení na to, aby sme sa vysporiadali s rôznymi výzvami, ktorým čelíme. Na úvod som uviedla, že dám slovo najskôr koordinátorom a potom ďalším rečníkom, ale keďže vediem len dvoch koordinátorov, neviem, či by si chcela Natali začať, inak by som dala slovo ostatným. Dobre, takže dám slovo pánovi e, Nadimu za EPP a potom Natalii Grisbeck. Nech sa páči, pán Nať. Ďakujem vážni hostia, vážni zastupcovia príslušných orgánov, vážny pán komisár. E, všetci zrejme poznáte stanovisko skupiny EPP v otázkach bezpečnosti, čo je pre nás najzasadnejšia téma. Vieme, že terorizmus nedokážeme poraziť e, zbraniami, ale informačnými systémami. Toto je rozhodne významný prvý krok. Nedostatočná funkčnosť spočíva v neprepojených databázach, Tie sú totiž najslabšími miestami našich systémov. A mnohí jednotlivci to zneužívajú, aj organizované zločinecké skupiny to zneužívajú, občania sa o tom presvedčajú dennodenne. Pre nás je dôležité zajistiť rovnováhu slobod našich občanov a na druhej strane ich bezpečnosti našich občanov. Myslím si, že v súčasnosti Naši občania platia vysokú cenu za bezpečnosť vo svojich členských štátoch už tak či tak. A nemám na mysli len cenu za ochranu osobných údajov, ale tiež slobody, ktoré sme vytvorili na úrovni Európskej únie, teda výdobytky, ako napríklad sloboda pohybu. Včera aj celú noc e, som išiel autom z Chorvátska do Bruselu a môžem, dajme tomu, hovoriť e, o tom, čo všetko nám priniesol voľný pohyb v šengenskom priestore z Chorvátska, čo nie je e, krajina súčasťou Schengenu dve hodiny čakacej doby do Slovenska, ale zo Slovenska do, do Rakúska hodina a potom z Rakúska do Nemecka ďalšia hodina pre 10 tisíce ľudí. Myslím si preto, že ak sa nám podarí týchto ľudí presvedčiť, že tieto kontroly, tieto náhodné kontroly nám pomáhajú zvyšovať bezpečnosť. Musíme im, ich presvedčiť o tom, že tieto eh, kontroly sú na niečo E, užitočné, že sa dajú konkrétne využiť, pretože pri takýchto námatkových kontrolách e, sa musí naozaj ukázať, že to bude užitočné nielen pre jeden členský štát, ale pre celú Európu a že vďaka tomu zaistíme o mnoho vyššiu bezpečnosť všetkým. A som presvedčený, že občania vďaka tomu budú ochotní platiť túto cenu a obrať za svoju slobodu v takejto forme. Teda EPP podporuje všetko úsilie tohto spravovania údajov. Myslím si, že technické problémy, ako ste spomenuli pani predsedajúca, to nie je len v rukách parlamentu, ale je to v rukách odborníkov z praxe. My skôr zameriavame na konkrétne ciele. Európskej únie v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz by mal nasledovať koordinátor za SAD, ale dám slovo najskôr Natali za skupinu ALDE. Ďakujem. Brižit, pani predsedajúca, vážni páni, na úvod aj ja sa chcem poďakovať e, e, komisárovi Kingovi za dynamiku, ktorú vniesol do tejto problematiky e, po predložení oznámenia komisie Chcela by som oceniť e, činnosti tejto pracovnej skupiny, ktorá sa zameriava na interoperabilitu. Je to pojem, ktorý naši občania dosť ťažko chápu. Trošku e, im to padne zaťažko porozumie, čo to presne e, obsahuje, zahrňa tento pojem. Tak či tak za našu skupinu sa ešte vyjadri aj Sofie. Tá má viacero poznámok a reakcií našim panelistom. Ja by som chcela zdôrazniť, čo je všetko dôležité pre nás, e, pre nás všetkých, a síce zaistiť bezpečnosť na hraniciach únie. O tomto našich občania hovoria a očakávajú konkrétne výsledky v tejto oblasti. Chcú, aby údaje boli nie len e, zdieľané, ale aby sa aj dali zdieľať Zdôraznili ste vy, pán komisár, e, definíciu interoperability. Neznamená to, že sa budú zhromažďovať čoraz väčšie množstvo informácií. Hovorili ste o obrovských e, silách, e, obrovských databázach, ktoré by ešte zvyšovali rizika ohrozenia ľudských práv a základných práv. Je na nás, je našou spoločnou povinnosťou zajistiť taký systém, informačný systém, ktorý bude zaisťovať základné slobody, tiež zaistíte, že to bude fungovať, čo v súčasnosti sa nedá povedať, ani zďaleka. A nemá zmysel zhromažďovať údaje, ak sa nebudú inteligentne spracovať, ak sa nebude jasne rozdeľovať, kto bude mať prístup presne k týmto údajom, tak aby eh, to bolo jednoznačne vysvetlené a tiež z akých cieľov presne E, sa tieto informácie vôbec zhromažďujú. Interoperabilita, už ste to spomenuli, o nej sa hovorí už dosť dlho na európskej úrovni. A tieto jednotlivé informačné systémy, e, chcela by som zdôrazniť, e, že predovšetkým sa reformujú veľmi v malinkých dávkach, ba priam až homeopatických dávkach um, teda tie zmeny nastupujú len veľmi pomaly. Keď sa hovorí o interoperabilite v súčasnosti, um, ide o akýsi nesúrodý súbor. Ak chceme dosiahnuť niečo konkrétne, e, vyvážené a čo by efektívne fungovalo v praxi, nemali by sme sa snažiť vytvoriť globálnejší systém a v prípade potreby reformovať všetky tieto systémy zároveň v tomto procese. Pretože eh, ak sa budú reformovať každé tri mesiace, tak eh, sa vytvorí nová mozaika, Predovšetkým chcem zvorazniť, že je na nás, je našou povinnosťou a, a pritom vidíme, že rizika sa znásobujú. Um, um, sú to veľké rizika a aj slobody našich občanov, takže v podstate táto prvá poznámka je iba obrovským otáznikom. Ďalej, čo sa týka prepojenia databáz, všetci ste e, sa e, k tomu vyjadrili. Teda analýza zaregistrovaných údajov e, jeden z prvých krokov ešte predtým, než sa zaistí prepojenie týchto nových databáz, nemalo by sa neskôr zaistiť, e, či e, všetky potrebné údaje budú vložené do databáz náležitým spôsobom a teda správne podľa pravidiel musia naozaj byť vložené, pretože iste viete, že je viacero členských štátov, ktoré nevkladajú údaje do databáz je tu teda čoraz zložitejšia sieť, rozsiahlejšia sieť, ktorá vydáva a vyvoláva nesprávny e, falošný dojem bezpečnosti, pretože sú v tejto sieti obrovské diery a medzery. Teda aj toto podľa mňa je dosť zásadný problém. A ešte veľmi stručne dodám, e, pri viacerých stretnutiach a vypočutiach, ktoré sme absolvovali v snahe rozpracovať túto tému čo najpodrobnejšie, keďže je veľmi zložitá. Viacero odborníkov sa vyjadrilo k zložitej výsve, ktorá nesúvisí s technológiou ani technickými aspektami, ale s ľudskými zdrojmi, teda s nedostatkom ľudských zdrojov v snahe spustiť eh, tento systém eh, v sektore, kde je neuveriteľne neprebelné množstvo e, údajov, ktoré sa musí zanalizovať, spracovať, vložiť. Vyžaduje si to pracovníkov, ktorí budú e, vyškolení, e, kompetentní samozrejme a tiež ich musí byť dostatočný počet dispozícií. Chcela som len zborazniť, že aj na toto treba pamätať. Dúfam, že mi v tomto pomôžete. Okay, let's see how many... E, ďakujem pekne, takže uvidíme, koľko otázok sa podarí zodpovedať. Ja ako koordinátorka za SAD by som rada položila tiež niekoľko otázok. Interpol sa nespomenul ako dobrý príklad, ale podľa mňa Interpol je dobrým príkladom na dôkaz toho, že niekedy informácie a databázy nie sú celkom správne. Teda môžeme sa naozaj byť istí, že iba informácie z Európskej únie vložené do, do databáz budú správne a budú v dodatočnej kvalite. A čo sa týka prepojenia databáz, a snahe zfunkčnenia interoperability, nevzniká potom riziko, že nesprávne informácie sa budú šíriť ešte rýchlejšie ako v izolovaných jednotlivých databázach a že potom nesprávne rozhodnutia e, sa budú prijímať e, častejšie než pri jednotlivých databázach. Ďalej druhá otázka sa týka priamej výmeny informácií medzi databázami To sa podrobuje rôznym pravidlám, prečo dochádza k výmene konkrétnych informácií. Ak to bude eh, prebiehať automaticky, viac menej sme ochotní úplne prepracovať tento algoritmus výmeny, ak sa teda menia pracovné metódy teroristov, zločincov. Či sa to tomu prispôsobí? Ďalšia otázka ako sa zaistí e, bezpečnosť údajov e, pri interoperabilite? Bude totiž možné nielen hakovať, zničiť e, údaje z jednej či ďalšej databázy a vznikne dokonca problém, že hakovanie jednej databázy v podstate naruší fungovanie ďalšej databáze. Vďaka tejto interoperabilite sme pripravení aj na takéto riziko. A ďalej, čo sa týka kvalifikácie a pracovníkov, máme odborníkov na migráciu, na policajné aspekty a potom e, sú tu aj e, pobrežné pohraničné hliadky. E, bude presne stanovené, ktoré zložky budú mať prístup k akým databázam, k akým informáciám, aké rozhodnutia môžu, ktoré zložky prijať a či budú tieto jednotlivé zložky ochotné spolupracovať, vymeniať si informácie aj pamätajúc na to, že to priamo ovplyvní osobu, ktorú majú e, pred svojimi očami. Teda niekoľko konkrétnych otázok zaznelo. A teraz e, sa dostávam k zoznamu prihlásených kolegov, najskôr pán Albrecht. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Začnem odkazom na to, čo povedali niektorí rečníci dnes dnes e, musíme bojovať proti terorizmu s lepšími informačnými systémami. E, myslím si ale, že toto je jedna veľká, e, veľké nedorozumenie, zlá interpretácia situácie už asi 10 ročie. A to je oblasť, kde si myslím, že je veľmi dôležitá zmena paradigmy. Teda nie len to, ako zabezpečíme lepšie väčšiu výmenu informácií, lebo to, tá predstava, že databáza alebo e, informačný systém bude bojovať proti kriminálnikom alebo teroristom, to je nesprávna predstava, to sa nedeje. Problém, ktorý máme a ktorý máme už po 10 ročia je, že tie systémy, ktoré máme, nie sú správne využívané a že nemáme personál, ktorý je pripravený odborne aby pracoval s informáciami, ktoré sú k dispozícii na to, aby vyhľadali zločincov a postavili ich pred súd. Preto ja si myslím, že ak eh, keď teda hovoríme o tomto, tak eh, nie je tak dôležité, ako zmeniť tieto E, systémy, ale ako ich lepšie využívať. Na poslednom zasadnutí e, našej skupiny sme mali predstavu, predstavenie štúdií rôznych expertov z rôznych pohľadov o tom, ako pravidla EÚ proti terorizmu e, fungovali za posledné desaťročia a to bol zdrujúci obraz o tom, ako sa súčasné E, opatrenia zle využívajú, teda nie je potrebné ich meniť. Teda my naozaj máme neschopnosť členských štátov využívať systémy, ktoré už po 10 ročia máme na úrovni EÚ. No a musím povedať, že ten koordinátor rady, ktorý bol za to zodpovedný e, za posledné 10 ročie, ako sa e, pokúša nám robiť prednášky a nepočúva to, čo e, chce parlament povedať. A to je súčasť celého problému. Ja si myslím, že komisia by nemala e, konať podobne v diskusii o otázke interoperability. Jedna e, z tých vecí, ktoré Birgit Sipel spomínala, je to, že rôzne orgány v EÚ nespolupracujú E, je to, že tu máme ústavné tradície, najmä môj, e, môj e, vlastný členský štát, že náš ústavný súd sa zoprie, ak sa cestou európskej legislatívy pokúsime vnútiť, vnútiť odstránenie rozlišovania medzi jednotlivými zodpovednosťami v našom systéme. Takže ja si myslím, že ak tu je teda nejaká predstava o základných právach a ústavných e, princípoch, e, pokiaľ ide o obmedzenie účelu využívania, to je vlastne bezočivosť voči súdnemu dvoru v Luxemburgu. Za posledné 2-3 roky e, sa potvrdilo, že Obmedzenie účelu e, je základným princípom, a to sa potvrdilo viackrát, to je základný princíp, e, ako vlastne zachovávame základné práva. Teda musíme hovoriť o obmedzenom e, využívaní údajov. Takže toto musíme lepšie pochopiť, keď hovoríme o interoperabilite. A teraz k obsahu toho, čo na stôl položil pán komisár King. Tie výsledky sú veľmi dôležité. Ak hovoríme o spoločnom vyhľadávacom interfejsi, využívanie technologických inovácií na to, aby sme lepšie využili a aby orgány mali lepšie ehm, jednoraz, robiť jednorazové vyhľadávanie, to je čosi, na čom sa všetci zhodneme. A to je otázka technických e, podrobností, ako to urobiť tak, aby sme nepodkopávali právnu istotu. Ale keď hovoríme o spoločnom repozitári identity, otázka je, na aký účel to robíme. Je to len na to, aby sme sa zbavili tých falošných e, e, identít, e, tak ale to sa dá vyriešiť čo najlepším spôsobom a potom to môžeme schváliť. Ale aby sme to dokázali prijať, tak zase musíme si byť istí, že za tým nie je nejaká skrytá agenda. A najmä zo strany rady, je dôležité, aby sme vybudovali tú dôveru. A Europol a Interpol túto dôveru nezvyšujú, teda zdieľanie informácií e, s Trumpovou vládou alebo výmena informácií o jednotlivcoch, ktorí sú len podozriví, alebo s čínskymi orgánmi, to nemôže byť príklad dobrej výmeny informácií v rámci EÚ. Ja si myslím, že musíme tu rozlišovať a musíme sa zhodnúť na spoločnom právnom základe a na spoločných právnych základoch, aby sme, lebo my v všetci samozrejme sa chceme posunúť ďalej. Ďakujem. Za skupinu GUE pani Veržet. Ďakujem. Povedala by som, že som dosť e, obdivovala opatrnosť e, našich rečníkov v ich vyjadreniach. Možno došlo k istému vývoju alebo k cieľenej snahe neviem, čím to presne bolo, snahe viac zohľadniť e, otázky základných práv a, a tiež e, pripomenúci pravidlá. Chcela by som oceniť najmä to, že e, myslím, že pán Butarelli, vy ste to boli, už to presne nepamätám, prepáčte. Vy ste spomenuli, že technika musí slúžiť politickým cieľom a nie naopak. Myslím si, že to veľmi dobre vystihuje to, čím sa musíme v súčasnosti riadiť aktuálne problémy v tejto oblasti, najmä v oblasti bezpečnosti a tiež v, v rámci boja proti terorizmu, už to spomenuli viacerí. Mm, je to relevantné najmä pre budúcnosť, ale najskôr musíme vyhodnotiť to, čo sa deje v súčasnosti. A síce ide o dôveryhodnosť a tiež o zdieľanie informácií. Ja som francúzska, som mimoriadne citlivá na otázky bezpečnosti. Myslím si, že Francúzsko uh, zaplatilo veľmi vysokú cenu v tejto oblasti, ale všetci veľmi dobre vieme, že sa to netýka ochrany hraníc, len ide o zdieľanie informácií, predovšetkým, ide o dôveryhodnosť, spolahlivosť informácií a v tomto ohľade musím povedať, že sa nikam neposúvame. Ja nesúhlasím s vašim optimizmom, pán King, um, a pritom tieto témy veľmi pozorne sledujeme by ste spomenuli tých 40 ja sa pýtam na ten zvyšok percentuálneho podielu. A opäť pristupujeme k reforme SIS, um, ako keby podľa hesla SIS 2 nefunguje, takže spustíme nový systém eh, na základe novej metodiky a v podstate sa vraciame späť uh, eh, proti tomu, čo sme chceli dosiahnuť systémom SIS 2. Myslím si, že by sme mali ehm, prekročiť e, e, len e, prízmu interoperability. my Mali by sme neskôr vyhodnotiť jednotlivo všetky systémy, ktoré sú už v praxi, aby sme presne zistili, kde sú nedostatky. Uvediem príklad ako Francúzska. Veľmi ma znepokojuje to, čo sa deje na hranici Francúzska a Talianska v súčasnosti. V mene bezpečnosti Francúzsko totiž žiadalo o obnovenie hraničných kontrol v šengenskom priestore z dôvodov boju proti terorizmu. Ja teraz nebudem spomínať e, iné príčiny, teda COP21, ale v súčasnosti je to s cieľom boja proti terorizmu. Čo sa teda deje na hranici medzi francúzskom a talianskom? E, systematicky sa vykonávajú kontroly, e, že to takto hovorím, Ide o kontroly e, tých, e, o ktorých sa predpokladá, že sú e, nezákonnými migrantami. Tí sú pravidelne kontrolovaní a pritom sa systematicky porušujú všetky základné práva, na ktoré sa tu všetci odvolávate. Teda ako jesiť, aby to fungovalo ešte predtým, než začneme postupovať ďalej ďalšími krokmi. Prečo sme nedocielili dopadovú štúdiu o ETIASe? Prečo nie je možné ešte predtým, než bude príliš neskoro. Prečo sme nemohli dostať k pozícii dopadovú štúdiu o otázkach systémových e, kontrol a ako si môžeme predstavovať, e, že tento problém vyriešime lepšie, keď sa budú kontrol, e, vykonávať náhodné kontroly najmä vzhľadom na to, že sa dávajú očakávať eh, veľké návary turistov v letných mesiacoch. Ja naozaj som úplne eh, zhrozená, pripadajú mi takéto ehm, postupy úplnými byť úplne halucinácie. My sa tu snažíme zaviesť opäť niečo nové do praxe, pričom vieme, že to, čo máme, nefunguje. Áno, základné práva sú dôležité, dodržovanie základných práv je dôležité, aj aspekty dodržovania ochrany súkromia, toto všetko eh, však musí platiť aj v činoch, len v slovách. A bohužiaľ musím povedať, že ehm, neustále sa plašíme niekam vpred, eh, v podstate utekáme za technickým pokrokom a to sa týka aj dialogu s tretimi krajinami. krajinami. V súčasnosti Európska únia financuje zavádzanie databáz vo všetkých eh, tzv. krajinách pôvodu migrantov čo sa bude, prosím, robiť s týmito databázami? Sú to tie isté databázy, ktoré sa budú využívať na to, aby sa robilo čo? Aký je konečný cieľ? Aký cieľ tým chceme v skutočnosti dosiahnuť? A tá najzasadnejšia otázka podľa mňa je naozaj otázka bezpečnosti našich občanov a to už spomenuli viacerí. Súvisí to predovšetkým e, s ľudským prístupom, a taktiež musí ísť vyškolený personál, ktorý bude zohľadňovať jednotlivé situácie e, každého jednotlivca. Inak e, zraniteľné osoby budú vystavené ešte väčším rizikám a budú sa zvyžovať morbidné štatistiky na našich hraniciach. Budeme hádzať vinu na neviem koho, e, na možno tie nešťastné krajiny povodu, e, ktoré nemajú dostatočný priestor pre rozvoj. Ja e, naozaj neverím vlastným ušiam, keď počúvam niektoré vyhlásenia. Myslím si, že nemáme dostatočné informácie na to, aby sme zanalizovali doterajší pokrok, aby sme ďalej upravovali tieto systémy, boli dôveryhodné a funkčné do budúcna. Ďakujem. Ďakujem, kolegovia, už sme počuli veľa poznámok a otázok a ešte sú tri prihlášky do diskusie. Prosím vás, snažte sa hovoriť stručne, aby rečníci v paneli mali možnosť reagovať na vaše otázky. Pani Čiliči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať všetkým hosťom, najmä pánovi komisárovi za ich príspevok. Pán komisár, vy konáte úžasnú prácu a aj ostatné európske inštitúcie. Je to veľmi komplexná otázka a príspevok všetkých inštitúcií EÚ je veľmi dôležitý spolupráca medzi jednotlivými službami na presadzovanie práva nie je iba nevinutná, je príkazom dňa. Je to hlavná výzva, e, pokiaľ ide o tie riziká, ktorým čelíme. Samozrejme, musíme mať na zreteli súlad so základnými právami. To je nevyhnutné. Každé rozhodnutie musí mať na zreteli súlad so základnými právami musí existovať systém výmeny informácií, ktorý je efektívny, ktorý je funkčný, operačný, operatívny a musíme využívať nástroje, ktoré už máme k dispozícii a to čo najefektívnejším spôsobom. Ak máme takýto komplexný systém, ktorý by mal byť čo najobsiahlejší, tak si kladiem otázku, či skupina expertov, ktorá pracuje na téme interoperability, zohľadnila to, do akej miery existujú riziká, pokiaľ ide o možné nelegálne využívanie údajov, ktoré sa zbierajú a e, tiež e, údaje o operáciách, ktorý sa to týka a tiež e, ako sa to týka ochrany základných práv. Je teda potrebné zvážiť e, mieru rizik. Žiaľ, tie systémy, ktoré využívame, e, nie sú úplne interoperabilné. A ak tieto systémy prepojíme, že jednotlivé agentúry môžu cieľene e, systémy takto využívať, tak musíme hovoriť o tých potenciálnych rizikách. Aké sú hlavné ťažkosti, ak hovoríme o interoperabilných systémoch? Aké sú tie hlavné výzvy, e, ktoré tu vidíte? No a ešte Mám konkrétnejšiu poznámku. Hovorili ste o nevyhnutnom právnom základe, ktorý by samozrejme zabezpečil e, primeranú ochranu údajov. No, tie možnosti sú samozrejme veľké a máme stanovený aj časový rámec. Takže myslíte si, že s ohľadom na tie jednotlivé obmedzenia a problémy, ktoré musíme prekonať, na všetky tie témy, ktoré musíme vyriešiť a tiež keď zohľadíme tie rizika, myslíte si, že ten časomír rámec je realistický? Podarí sa nám to? Ja e, som presvedčená, že vy e, ste rozhodnutí konať veľmi efektívne, ale Samozrejme, e, kriminálne kruhy a siete sú vždycky jeden krok pred nami, takže ako sa nám podarí dobehnúť Ďakujem, Katarína. A teraz má slovo Sophie Indveld. Ďakujem, budem hovoriť stručne ako. Viete, a hovorila o tom aj Natali, naša skupina v zásade rozhodne podporuje princíp zdieľania informácií, výmeny informácií a bola som trochu prekvapená z poznámok EPP, lebo my sme hovorili o povinnej výmene informácií v PNR a zablokovala to EPP. Takže my si to prajeme, ale nie bez uh, akýchkoľvek podmienok. Tu sú isté hranice. A mm, áno, som rada, že tu počúvam vyvážený prístup komisie a tiež ma potešili poznámky pána Florityho a pána Butareliho, ale musím vyjadriť e, svoju nevôľu a, a obavy, pokiaľ ide o ten neustály nedorozumá to nepochopenie princípu základných práv a právneho štátu, ktorý máme na strane rady. A teda e, pri príslušnej inštácie. Teda tu ide o porozumenie, čo znamená charta základných práv, keď vy tu hovoríte, že, že máte obmedzenia, ako povedal Albert, že musíme sa viac prepojiť s Turkami a čím na akej plá, planete žijete. Ja si myslím, že vy ste hrozbou demokracie v Európe. Takže áno, používam silný jazyk, ale my hovoríme o zadných právach o 500, milióna, 500 občanov EÚ a tie sú ohrozené. A ja si kladiem otázku, v mene koho vy hovoríte? Vy hovoríte v mene Rade EÚ? E, to ma naozaj znepokojuje. Každý vždy hovorí to isté, teda plný súlad s chartou základných práv a s pravidlami ochrany veda. Ale čo to znamená konkrétne? Ja by som to chcela počuť. Lebo ak na jednej strane E, e, porušujeme základné práva a zároveň chceme povedať, že to robíme v súlade s základnými právami. To nedáva zmysel. Teda hovorí, že to je istý proces, budú konzultácie, ale tie e, e stanoviska FRA a EDPS sú veľmi jasné. Máme tu niekoľko e, legislatívnych návrhov, ktoré uviazli na súdnom dvore Luxemburgu bolo by dobré zohľadniť e, poznámky FRA a EDPS, ktoré zazneli na začiatku, aby sme mali systémy, ktoré si nielen vymieňajú informácie, ale splňajú aj potrebné štandardy. A potom ďalšia otázka. Hovoríme o interoperabilite, ako keby to bola nejaká technická otázka, ale e, čo s interoperabilitou e, občanských práv a, a zodpovednosti voči občanom. Kto bude mať e, demokratický dohľad nad výmenou informácií? Kam sa môžu obratiť občania, ak sú porušené ich základné práva? Lebo ja zatiaľ nevidím, kto bude mať dohľad nad tým. Národné parlamenty? Myslím, že nie. Bude to Európsky parlament. <laughs> No, my by sme tu mali isté obmedzenia. A ešte mám jednu poznámku E, nemyslíme si, že interoperabilita je kúzelné slovo, ktoré vyrieši všetko z večera na ráno. Pozrime sa na dramatické udalosti v Manchestri a e, v tie informácie, ktoré teraz vychádzajú najavo, ukazuje sa, že páchateľ, terorista, nebol kto si, e, kto sa zmenil z večera na ráno. On bol súčasťou siete a 5 krát e, zodpovedné orgány už boli upozornené na tohto človeka. Teda je tu vlastne akási, akési zlyhanie. A to nedokážeme riešiť technickou interoperabilitou. My potrebujeme ďalšie návrhy, nie len na technickej stránke, ale aj to, ako o tom hovorili ďalší, ako zabezpečíme, aby informácie budú správne využité, ako to povedal Jan Albrecht máme tú kapacitu, ale musíme tu mať kapacitu, aby sme naozaj vedeli spracovať tie informácie, aby tu bola politická vôľa zdieľať informácie. No a ešte záverečná poznámka o kapacite. My sme vyhradili veľkú časť kapacity na boj proti terorizmu e, za posledné roky. A nie je teraz na čase, aby sme si urobili inventúru, ako sa tieto prostriedky využívali a ako čo znamená pre iné oblasti e, boja proti zločinu a bezpečnosti, ako napríklad boj proti e, domácemu násiliu, ktorý e, má oveľa viac obetí, to sú tisíce v EÚ, iba v EÚ. A ja si myslím, že pokiaľ ide o smrteľné prípady, je to veľmi vážny problém možno najväčší problém. Čítala som, e, už skončím o chvíľku, pokiaľ ide o bezpečnosť dopravy v Holandsku, za posledné roky sa zlepšilo, ale zase na to klesá. Máme 50 e, obetí viac než e, za posledné roky. Prečo? Lebo prostriedky pre kontrolu rýchlosti, kontrolu používania alkoholu, tie prostriedky sa znížili. Takže dosahujeme naše ciele. Takže toto je otázka, ktorej by sme sa nemali vyhýbať. Sophie, ako obvykle s veľkým zapálením, ale nie veľmi stručne. A posledným rečni, poslednou rečničku bude Ana Gomez. Ďakujem. Ja, podobne ako ostatní, som celkom spokojná s tým opatrným prístupom a interoperabilitou medzi vami všetkými, ktorú využívate na to, aby ste Um, zlepšili tú interoperabilitu medzi systémami, teda osobitne tým myslím na agentúru pre uh, ochranu základných práv a koordinátora pre ochranu osobných údajov. A uh, tu nie je ani tak základným problémom kvalita informácií, alebo to, ako sa s nimi zaobchádza. Uh, je to otázka toho, či naše štáty majú dostatok policajtov a E, vyšetrovateľov, ktorí tie informácie budú analy- môžu analyzovať. A Manchester je prípad, kde e, ten útočník bol známy, informácie boli v systémoch, ale nebolo dosť, ja neviem, vyšetrovateľov, policajtov alebo, e, alebo príslušníkov spravodajských zložiek, ktorí by ho dosledovali, rozpracovali. Takže moja otázka, moje otázky sa týkajú tých nedostatkov dier, ktoré vidíte v systéme. E, pretože Schengen, napríklad Schengenský informačný systém, komisár povedal, že to je základná vec, systém SIS, ale teraz vidíme, že sú problémy s jeho implementáciou v členských štátoch. A zistila to vaša vlastná pracovná skupina. Čo robíte, ak tieto problémy zistíte a aké kroky členské štáty potom podniknú? Preto sú to problémy úplne vážne. No a potom je to PNR. E, uh, <laughs> PNR, to je fajn, ale čo súkromné vozi, e, lietadlá? Hej? Fantastické veci sa začnú diať, keď e, súkromné lietadla začnú pristávať na európskych letiskách a nikto nerieši, akí pasažieri sú tam a PNR jednoducho nie je zrazu predmetom. Čiže ako riešiť túto obrovskú dieru? E, a potom sú tu ďalšie oblasti. A podľa mňa najškandaloznejším nedostatkom je systém e, ktorým naše členské štáty aktívne importujú e, zločinnosť, zločiny do našich členských štátov. To, to sú tie zlaté systémy e, predaje pasov, e, uľahčovanie návštev, otvorite si stránku a tam mám slúbu, že do troch mesiacov budete mať cyperský pas. A všetko, čo treba napríklad v mojej vlastnej krajine, je záznam z registra trestov vo vašej vlastnej krajine. Ja nemôžem E, získať e, záznam z registra trestov z mnohých krajín, e, ale sú ľudia, ktorí to dokážu a ten záznam je čistý a stačí zaplatiť. Takže toto je tiež veľký problém. A potom, sú tu, potom je tu ešte problém, kde ani nejde ani tak oboj, alebo teda sú ľudia, ktorí sa tvária ako neviniatka a pritom pracujú pre teroristov. A ak požiada, požiadate o údaje, tak vám ich dajú, ale nie sú správne. Napríklad v mojej krajine sa e, ochrana osobných údajov e, zneužíva na to, aby mne dali zoznam e, ľudí, 13 tisíc ľudí, ktorí za 5 rokov dostali zlaté, tzv. zlaté víza. Ďakujem veľmi pekne, Ana Gomez. Teraz skutočne už nemáme veľa času, pani Vosenberg tu už je a možno by dokázala súhlasiť s tým, že nezačneme rovno o 5. s bodom, na ktorý tu je ona, možno trochu neskôr, spýtame sa jej, ale na to chcem privítať, býva, privítať bývalého kolegu Stavrosa Lambrinidisa, vítam vás na výbore LIBE. Vážený pán Lambrinidis, nevidím, že by pani Vosenberg protestovala, ale napriek tomu poprosím rečníkov, aby sa naozaj sústredili na možno jednu, možno dve základné veci, dva základné aspekty z tých otázok, ktoré sa vás týka, lebo vás zaujú, ale možno, ak bude treba, to možno rozvinúť potom písomne, takže možno by sme to mohli obmedziť na nejaké 2-3 minúty na jedného rečníka. No a ja to e, urobím, alebo teda stanovím taký istý postup ako na začiatku, či ako prvý prehovorí pán komisár King. Ďakujem veľmi pekne, ja by som vás chcel Eh, ja by som vám chcel pripomenúť, že som hovoril na začiatku o 9 minút kratšie, než eh, som mal, takže možno niektoré, niektoré 29 minút by som využil práve teraz. Pretože tie otázky boli veľmi dobré. Začneme tým, že eh, bolo položených niekoľko otázok, veľmi dobrých otázok, otázok k veci, okrem iného aj pani Gomez sa pýtala na konkrétne veci, ktoré súvisia s tou úzkou definíciou problematiky, o ktorej hovoríme. Ja som ja veľmi rád s ňou, o tomto budem hovoriť bilaterálne. K téme však um, môžem zopakovať, pretože si to naozaj myslím, že za komisiu sme, dúfam, stanovili tú úroveň ambícií reálne my ani na chvíľu sme e, si nezačali myslieť, že to je nejaké, nejaké, nejaký všeliek, nejaké riešenie, ktoré teraz uplatníme a všetko sa zlepší. Nie. A tak to ani nikto nebral. My len chceme dosiahnuť pokrok v týchto veciach, odstrániť napríklad potrebu toho, aby sme museli riešiť ten ľudský element boja proti terorizmu a kriminality boja proti kriminalite, pardon, e, ide o to, aby sme vytvorili a zlepšili systém pre ľudí, ktorí sú v teréne, polícia, e, pohraničná stráž e, a ostatní v teréne. Týchto ľudí nenahradíme a musíme im dať najlepšie nástroje, aké môžeme. A ak sa nám podarí v týchto veciach, o ktorých dnes hovoríme, dosiahnuť nejaký pokrok, tak Stále bude treba, aby členské štáty a ich agentúry a ich orgány e, vykonávali to, čo sa podnikli, e, to, čo sa podojali vykonávať v oblasti informácií. No a to je na jednej strane efektívna implementácia PNR, čo je téma, o ktorej sme hovorili predtým, a je to vec, ktorú ja osobne beriem veľmi vážne. To, či sa využívajú existujúce mechanizmy efektívne a pani Veržiat by som chcel osobitne e, odpovedať, že nie som až taký veľký pesimista ohľadom využitia systému SIS, pretože došlo k 40-percentnému nárastu zdieľania informácií v roku 2016 v prípade osôb, e, ktoré sú potenciálne záujmové v členských, v členských štátoch. Teda došlo k 40-percentnému nárastu e, využívania oproti predchádzajúcemu roku, čiže rastie záujem členských štátov tieto systémy a my by sme ich mali motivovať k tomu, aby ich využívali ešte viac. A osobitne v boji proti terorizmu je dôležité sa dohodnúť na e, návrhoch, ktoré povedú k povinnému vzdelaniu e, informácií, napríklad v systéme SIS, informácií, ktoré sa týkajú potenciálneho terorizmu. Toto je vec, ktorú by som chcel odporučiť aj tejto snemovni. Avšak e, nič z to nebude konečným riešením problému terorizmu. My sme sa pokúsili vypracovať niekoľko špecifických pozmeňovacích návrhov, ktorými by sme zvýšili efektívnosť existujúcej výmeny informácií v sieťach. Ehm, my nemeníme to, čo je dobré, teda zameranie na, na e, nejaké konkrétne ciele. A potom sú tu otázky, ako rešpektovať v praxi určité základné práva. My e, v týchto pozmeňovacích návrhoch nenavrhujeme žiadnu zmenu existujúceho existujúcich prístupových práv. Ak by došlo k tomu, ako sa tieto práva implementujú, tak by sa takéto zmeny museli schváliť e, v rámci nového legislatívneho základu alebo legislatívneho postupu, teda aj v tejto snemovni. Toto nie je politika, ktorá sa snaží nejakým spôsobom tlačiť nové technológie, ako možno naznačili niektorí z vás. Ani, ako hovorila pani Grosbeck konkrétne, teda ani, ani to nie je snaha každé tri mesiace natrieť tie veci novou farbou. My sa dostávame k veci, e, alebo k stavu, kde to, čo momentálne na stole, už, je, už sa nejak utriaslo a my teraz chceme to, čo máme, využívať. Takže toto sú otázky, ktoré potrebujeme riešiť. E, pre mňa to je jednorazová, toto je jednorazová vec, ktorú realizujeme preto, lebo, teda nerealizujeme preto, lebo sme zrazu objavili nejakú novú technológiu, ale preto, lebo chceme pomôcť ľuďom v teréne a v tej prvej línii, teda e, pohraničníci a ľudia, ktorí sa zaberajú migráciou, tak e, nám napríklad hovoria, že e, ich frustruje to, že prístup je taký komplikovaný, takže toto je napríklad vec, ktorú, ktorú chceme riešiť. A je to tiež reálny problém, ktorý E, sa týka napríklad neodhalených aliasov osôb, a to znamená osoby, ktoré tým pádom sa kryjú viacerými identitami. A, e, a práve návrh na repozitár totožností by tento problém mal vyriešiť No a možno je to len otázka toho, aby sme, to, e, aby sme ten účel špecifikovali veľmi jasne, aby ho nebolo možné, aby túto databázu nebolo možné zneužiť na niečo iné. Ale, e, a tu je samozrejme ešte aj to ďalšie riziko, ktoré vzniká vzdelaním informácií s tretimi krajinami, ale ak by sme vedeli špecifikovať e, túto databázu alebo jej účel tak, aby to bolo garantované, tak to urobme. A E, tu ide samozrejme o to, aby každý systém mal jasné e, pravidlá prístupu, uchovávania e, a ochrany údajov. Pripomienky od kolegov za týmto predsedníckým stolom boli, boli zapracované a všetky otázky, ktoré oni položili, tak na tej sme reagovali. A my budeme pokračovať v diskusiách s vami a vy budete musieť schváliť v tomto parlamente všetky zmeny, ktoré navrhujeme. Ďakujem veľmi pekne. Takže dve minúty na všetkých ostatných. Pán Kerkov, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som chcel na úvod povedať to isté ako aj komisár. Rozhodne toto riešenie nie je nejakým zázračným ideálnym riešením e, na zväčšenie interoperability. Chceme zaistiť čo najefektívnejšie dodržovanie základných práv. Tak ako to už nezoznelo viackrát, chceme teda zníži ten priestor pre zneužívanie ďalej. Čo sa týka vkladania údajov do databáz, už rok sa pracuje na tom, aby členské štáty vkladali e, viac informácií údajov, najmä do systému SIS a jednotlivých databáz Europolu a čísla sú zatiaľ veľmi presvedčivé ďalej. Kvalita údajov, to sú zrejme najkrajšie výsledky tejto pracovnej skupiny a síce e, posilnenie úlohy EULISI e, teda zlepšenie kvality a zvýšenie ochrany údajov. Vy ste sa pýtali na bezpečnosť údajov. Áno, je to dôležité. Bez hľadu na interoperabilitu je potrebné zlepšovať aspekty bezpečnosti týchto systémov. Myslím si, že e, to nie je prekážka v snahe zajistiť interoperabilitu, ale rozhodne to je problém sám o sebe. Ďalej ste, že je potrebné zajistiť e, dostatočnú kvalifikáciu, kompetenciu e, pracovníkov. My spolupracujeme s CEPOLom, ktorý nám prislúbil, že bude školiť potrebný počet pracovníkov ďalej. Čo sa týka spoločného repozitáru, tu je cieľom e, zhromaždiť biometrické a alfanumerické údaje, aby sa predchádzalo podvodom s totožnosťou mm, už e, došlo viacerým takýmto príkladom. V prípade terorizmu sú to ľudia, ktorí cestujú s rôznymi totožnosťami a sú e, zaregistrovaní v viacerých databázach s rôznou totožnosťou. A to je samozrejme veľký problém. Čo sa týka Turecka, ja vôbec nesúhlasím s tým, čo ste spomenuli. Ja nenabrhujem, aby sme to zdieľali s Čínou. Uviedol som, že Turecko je kľúčovou krajinou najmä pre tých, ktorí sa e, vracajú z Syrie, z Iraku a myslím si, že je dôležité čo najrychlejšie zaistiť, eh, keď Turecko deportuje niekoho eh, do šenského priestoru, aby nás Turecko informovalo v prípade, že tieto osoby boli eh, na pobyte v Syrii alebo v Iraku. Je to dôležité aj z hľadiska našej bezpečnosti. A ešte posledná poznámka. Myslím si, že som nebol jediný, ktorý spomenul zásadu obmedzenia účelu keď e, teda hovoríme a potom aj napokon konáme v legislatívnej úrovni v zaistiť interoperabilitu, myslím si, že je to priestor prepracovať niektoré veci. Ja e, zdôrazňujem opätovne, že v priebehu viacerých rokov sme vytvorili rozsiahlé e, systémy sila, ktoré zodpovedajú platným zmluvám, ale nie je to vždy so správnym dôvodov. Dajme tomu Frontex, ten môže zhromažďovať údaje o pašerákoch ľudských bytostí, prevádzačoch e, a to by sa mohlo poskytnúť Europolu už iba z týchto dôvodov. Ja e, súhlasím, je dôležité diskutovať e, o obmedzení účelu. V plnej miere súhlasím, nemôže sa všetko miešať, ale myslím si, že ak by sme sa tejto téme vyhýbali, tak by to bola chyba. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za agentúru pre základné práva. Pani Nígrd, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela na začiatku spomenúť eh, niekoľko vecí, ktoré sa týkajú pridanej hodnoty interoperability. A musím povedať, že sa stretávam tiež s problémom osôb, ktoré sa kryjú viacerými totožnosťami, teda multiple alias. A toto je jedna z kritických otázok, ktoré treba vyriešiť. A tu sa potýkame s údajmi tzv. flag data, čiže existencia tejto osoby v inej databáze, e, ku ktorému však, dajme tomu, daný príslušník nemá prístup, k týmto dátam, k tej databáze nemá prístup, čo e, súvisí s princípom minimalizácie e, údajov alebo množstva uchovaných údajov a tieto informácie môžu ovplyvniť správanie takéhoto príslušníka zložiek na presadzovanie zákonnosiť. Takže toto je kľúčová záležitosť, ktorú treba zvážiť a, a možno aj legislatívne podchytiť neskôr nejakou zmenou, ak to pôjde týmto smerom. No a mm, potom je tu otázka kvality údajov, ktorá bola spomenutá. A tu ide o záležitosť, kde sme takisto v našom výskume, dodržiavanie základných práv pri uplatnení biometriky v medzinárodných databázach. Na túto vec reagovali napríklad eh, v prípade interoperability databáz eh, to môže mať aj pozitívny vplyv na základné práva, eh, ako už bolo spomenuté napríklad hľadaním a dohľadaním nezvestných detí a maloletých. A náš výskum u pohraničníkov ukazuje, že Ehm, dáta sú často príliš eh, plitké a nedostatočné na to, aby im umožnili 100% identifikáciu totožnosti takéhoto nezvestno maloletého. A štvrtá, štvrtá vec, ktorá sa, týka nelegálneho použitia údajov, tu eh, povolený legálny prístup by mali mať len osoby, respektíve ako sa o tom hovorilo, by mali mať len osoby, v situácii interoperability na základe pravidel e, e, a poistiek, takže údaje by nemali byť voľne dostupné. Niekedy dochádza k neumyselnému zdieľaniu týchto údajov ešte v Európe a e, policajt zavolá policajtom, ktorý má prístup do databázy a neformálne si vymenia nejaké informácie. No a v takomto scenári, v, take, v takomto prípade dostupnosť e, informácií je vlastne o mnoho vyššia pre osobu, ktorá nemá, povedzme, prístup do databázy, než by mala byť. No a potom je tu riziko zdieľania údajov s tretimi krajinami. Tieto, naše, tieto systémy umožňujú zdieľanie týchto údajov takýmto spôsobom, ale je tu nevyhnutné vytvoriť e, veľmi silné poistky. Potom je tu riziko hackerského prieniku, ktoré je samozrejme neustále veľmi vážne. Aj vzhľadom k väčším objemom údajov, ktoré budú k dispozícii. No a e, posledná časť, ktorú chcem spomenúť, je, že je tu možnosť e, respektuje riziko vyvodenia nesprávnych záverov na základe nízkej kvality údajov, a tá kvalita momentálne je pomerne nízka, respektíve to, čo je v databáze, osobitne e, biometrické údaje, sa berie ako absolútna pravda, ako už bolo povedané, takže v tomto má ten jednotlivec veľmi slabú pozíciu. Je tu však aj otázka súvisiaca s kvalitou údajov, ktorá sa týka prístupu k dátam vymazávania údajov a opravy nesprávnych údajov. A jedna z poistiek ochrany osobných údajov, veľmi dôležitá, je už teraz veľmi ťažko realizovateľná pre osoby, ktoré, ktorých sa to týka v systéme VIS, SIS-2 a Eurodac a takisto v situácii interoperability toto sa bude e, prenáša do ďalších databáz, teda osoba ani nebude vedieť, od, z, ktorých, z ktorej databázy vlastne pôvodne prišli tie nesprávne údaje, ktoré sa jej dotýkajú. Um, a ktoré následne potom môžu byť ešte aj šírené. Myslím, že toto je všetko z mojej strany. No, dobre, takže keď hovoríme o interoperabilite, z toho, čo hovoríte, vyplýva, že musíme byť veľmi opatrní pri prepájaní databáz, sú tu výzvy, sú tu problémy a ja som si istá, že prebehne ďalšia diskusia, aby sme um, preverili, o čom vlastne hovoríme a aby sme si povedali, čo by nemalo byť predmetom diskusie, ale pán Butaril, budete mať posledné slovo v tomto kole, aby sme sa posunuli ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Bez ohľadu na to, ako vnímate zodpovednosť alebo accountability, je, myslím, e, začetajúci konsenzus o tom, že aktuálny stav nie je celkom ideálny. Teda situácia nie je úplne dokonalá a dá sa na nej ešte čo zlepšovať. A moja, e, môj záver je, že e, tú analýzu treba vykonávať prípad od prípadu, treba skúmať, čo chceme na základe súčasnej legislatívy dosiahnuť, ako to môžeme dosiahnuť a ako to jednotlivá krajina realizuje. Ja sa však obávam, že najefektívnejší výsledok e, bude vyžadovať e, najväčšiu snahu. Neznamená to, že nemôžeme robiť vôbec nič dnes, ale keď som skúmal databázu policajných e, údajov ako orgán pre ochranu osobných údajov, tak som dal prístup bez porušenia osobných údajov a ostatných bezpečnostných opatrení k prístupu k ostatným databázam z jednej aplikácie. Vzhľadom k tomu, že toto že tí policajti museli pôvodne pracovať tak, že, doko, že chceli nejaké informácie z inej databázy, museli ísť dokonca do nejakej inej kancelárie na inej poschode, čiže tu, tu sme chceli zjednodušiť prístup, ale toto nie je dôsledok ochrany osobných údajov, avšak akákoľvek činnosť musí vychádzať zo snahy rešpektovať v praxi e, základné práva. A Tu sa vraciam k otázke pani Kataríny Kniši, ktorá hovorila o tom, že je potrebné vysledovať e, prístupy do databázy. Toto je absolútne dôležité na to, aby princíp obmedzenia účelu bol rešpektovaný v praxi. A preto v prípade, ktorý som spomenul, sme e, sme nariadili, aby bolo známe, pre ktorý prípad sa daný prístup vykonáva. No a vysokorovňová skupina hovorila o tom, že akákoľvek, akákoľvek prehlbenie prístupu by malo byť spojené s, so zlepšením integrity využívania systému a eh, ukazuje sa, že prepájanie rôznych databáz môže zvýšiť riziko zneužitia alebo nesprávneho použitia. toto riziko treba dopredu odhadnúť. Obmedzenie účelu je relevantné v konkrétnom prípade, v konkrétnom vyhľadávaní, ale aj vo všeobecnosti. Pretože vzhľadom k zmluvám, ktoré spomínali e, rečníci, sú tie účely rôzne a nemožno všetko zlúčiť. Jedna vec je migrácia a dajme tomu e, bezpečnosť vo všeobecnosti, a iná je e, presadzovanie zákonnosti. A tento všeobecný trend treba rešpektovať. Tiež e, by som chcel trvať na tom, že sa treba sústredovať na analýzu relevantnej informácie, nielen na zdieľanie informácií, pretože e, v nedávnych prípadoch, teraz napríklad prebieha vyšetrovanie v Spojenom kráľovstve, ale spomínali sme prípad bratov Kulibali vo Francúzsku a tam ne, ne, nešlo len o ľudskú chybu, išlo o výsledok e, vyšetrovacej metódy, ktorá, a toto sa môže, možno zmení, a ja preto e, trvám na to, aby do tejto diskusie boli zapojené aj vnútroštátne parlamenty. A moja posledná pripomienka je v tom, že pred niekoľkými mesiacmi na sme na jednom fóre hovorili o ETIASe, o rôznych ďalších systémoch a, dôvod, a dôvodoch na návrh, návrh komisie. Ja som dostal otázku od e, príslušníka z USA, bývalé Obamovej administratívy a e, ten sa ma pýtal, či delegujeme teraz e, prístupy k databázam ako oni a my, ja som odpovedal, že nie, že je tu potreba zlepšenia, ale že máme všetky ingrediencie všetky poistky na to, aby to v konečnom dôsledku mohlo uspieť. Takže my vítame prístup komisára Kinga, ale pripomíname, že treba odviezť ešte veľa práce. Ďakujem veľmi pekne, kolegyne a kolegové. Ja budem musieť byť troška neslušná Takže eh, vám poďakujem len veľmi stručne všetkým rečníkom, ktorí ste sa zúčastnili tu za predsedníckým stolom. Bolo to veľmi užitočné, nápomocné. Zistili sme, aké sú ešte otvorené otázky a nedorozumenia, možno nejaké nedorozumenia, aké sú veci, ktorým sa bude treba venovať v budúcnosti. Takže ja som si celkom istá, že sa ešte skoro stretneme a budeme hovoriť o otázkach politických a technických eh, súčastiach tohto návrhu. Takže ešte raz ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli a prikročíme hneď k ďalšiemu bodu na našom programe, ktorý je tiež veľmi dôležitý, pretože ide o boj proti počítačovej kriminalite. Spravodajkyňou je pani Bozenberg a tá nám teraz predloží svoju správu. Tí, ktorí si želajú opustiť sálu, prosím, nech tak urobia v tichosti. Dosť by nám to pomohlo, tak aby pani Vozenberg mohla predložiť svoj návrh správy z vlastnej iniciatívy o boji proti počítačovej kriminalite. A potom aj pán Kerkov, prosím, láskavo opustí sálu v tichosti. A po jej prezentácii teda dám slovo našim tenevým spravodajcom. Pani Vozenberg, nech sa páči, máte ide slovo. Ospravedlňujem sa za oneskorný začiatok tohto bodu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Samozrejme, e, úplne chápem dôvody o meškania. Bola to veľmi zaujímavá diskusia, ktorá úzko súvisia aj s témou, o ktorej sa budem vyjadrovať ja. Začala by som e, teda približujem svoje správy, ktorá sa týka boja proti počítačovej kriminalite. Zamerala som sa na šesť hlavných eh, aspektov. Podľa mňa sú to najpodstatnejšie aspekty. Je to taký všeobecný rámec týchto šesť bodov v boji proti počítačovej kriminalite. A síce poprvé prevencia, zvyšovanie zodpovednosti tých, ktorí poskytujú tieto služby, ďalej e, spolupráca v oblasti súdnictva, ďalej e, zhromažďovanie elektronických údajov, budovanie kapacit, to sa týka služieb a spolupráca s tretimi krajinami. Teda, čo sa týka prevencie a boji proti počítačovej kriminalite. Tu sa musíme zamerať na posilnenie odolnosti počítačového prostredia voči rizikám, ktoré tu existujú. Samozrejme tiež zvyšovanie povedomia verejnosti o rizikách tejto kriminality, najmä čo sa týka zraniteľných eh, užívateľov a detí. A očakávam viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa budú týkať návrhu konkrétneho vzdelávania školenia, ktoré sa bude zameriavať práve na stredné školy pretože je dôležité šíriť informácie, aby sme lepšie chránili naše deti. Technológia je o krok vpred pred legislatívou a musíme to dohnať ďalej. Vyhodnotenie situácie, v ktorej sme aktuálne a to musí prebiehať pravidelne a tiež rozsiahli obrovský prístup v oblasti boja proti počtačovej kriminalite. A to musí samozrejme ruka v ruke s ochranou základných práv a osobných údajov. Myslím si, že aj jednotliví poskytovateľia by mali niesť väčšiu zodpovednosť, tak aby nelegálny obsah na internete sa čo najrýchlejšie stiahol a aby to bolo čo najefektívnejšie. A samozrejme potom by existoval legislatívny rámec, ktorý by to všetko umožňovali. Je dôležité mať dostatočne jasný, pevný legislatívny rámec, aby sa tento proces urýchlil a tiež, aby mohla prebiehať efektívna spolupráca v súdnej oblasti medzi členskými štátmi v tejto oblasti. V tomto rámci orgány činné v trestnom konaní a policajné zložky budú musieť spolupracovať na to, aby vyšetrovanie mohlo prebehnúť a zohľadom na dianie na internete čo najrychlejšie. Toto samozrejme je záruka, ktorá musí byť zaistená, ale opakujem, na to všetko je potrebný e, riadne legislatívny rámec, aby bolo možné vyšetriť e, všetky zločiny, aj možné zločiny. Mnoho druhov zločinov, ktoré sa páchajú v súčasnosti na internete, ostane nepotrestaných. Teda musíme vytvoriť nejaký mechanizmus prevencie, vytvoriť dostatočný legislatívny rámec, aby sme zaistili potrestanie páchateľov. V súčasnosti to totiž chýba. Okrem toho, čo sa týka jurisdikcie, zaznamenali sme viacero ťažkostí, ktoré súvisia s vytvorením a tiež stanovením, ktorá legislatíva by sa vzťahovala na ktoré prípady, ako viete. Sú dosť veľké odlišnosti, osobitosti medzi jednotlivými členskými štátmi a harmonizácia je veľmi dôležitá. Musí to byť súčasťou e, správy v tejto oblasti, ak chceme zaujať e, jednotný európsky prístup, bude si to vyžadovať harmonizáciu, aby sme vyriešili problémy s jurisdikciou. Okrem toho, tiež musíme obsiahnuť e, nenávisné vyjadrenia, ktoré sa objavujú na internete, teda zhromažďovanie údajov, vyhodnotenie elektronických dôkazov. Aj toto bude dôležité, tak aby sme mali k dispozícii elektronický dôkazový materiál, ktorý by bol prípustný a je na súde. Myslím si, že v tomto smere sme sa už posunuli ďalej, ale aj tu je potrebná harmonizácia, aj tu je potrebné to zdôrazniť, že si to bude vyžadovať spoluprácu, pretože situácia je odlišná medzi jednotlivými, jednotlivými členskými štátmi a prípustnosť je poznačená rôznymi problémami a odlišnosťami, takže podporujem implementáciu smernice, čo sa týka zhromažďovania elektronických dôkazov a tiež ich využitie na súde a tiež eh, musíme vytvoriť spoločný európsky rámec, tak aby sme mali k dispozícii všetky záruky, čo sa týka podielu európskych agentúr, teda agentúry, ktoré sa majú pričiniť o úspešnosť tejto agendy. Musia byť v dispozícii dostatočné prostriedky, tak aby sme mali čo najoptimálnejšie postupy, optimálnu podporu a zaistili pozitívne výsledky v boji proti počítačovej kriminalite. Okrem toho, keďže ide o nadnárodný fenomén, cezhraničný fenomén, Myslím si, že okrem spolupráce medzi členskými štátmi musíme docieliť aj spoluprácu s tretimi krajinami. Vieme, veľmi dobre vieme, že počítačová kriminalita, teda respektíve vieme, že internet eh, prináša množstvo pozitív, ale vieme, že táto infiltrácia eh, internetu v pozitívnom eh, zmysle často prichádza zo zimia mimo Európskej únie. Preto okrem spolupráce, ktorá existuje medzi členskými štátmi, musí prebiehať aj spolupráca s tretimi krajinami. Bez toho totiž akákoľvek legislatíva by bola e, nedostatočná a nedostatočne e, obsiahla. Zdôrazňujem preto ešte raz spoluprácu v oblasti súdnictva. Ak by som to mala zhrnúť, toto teda považujem za najpodstatnejšie z hľadiska obsahu mojej správy čo sa týka časového rámca, do 6. júna je možné predkladať pozmývacie návrhy, aj moje návrhy, aj návrhy kolegov. A tieto pozmývacie návrhy sú potrebné. V júli prebehne hlasovanie vo výbore a dúfam, že v septembri. Ak sa všetko podarí, sa nám podarí to odhlasovať v plene. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme za tento prehľad tejto veľmi významnej správy o počítačovej kriminalite. A teraz dávam slovo našim tieňovým spravodajcom, neskôr za SAD, pani Dali. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som na úvod sa poďakovať našej spravodajkyni aj za to, že predložila šiesť, šiesť priorit, ktoré spomenula. Je viacero tém, na ktorých môžeme ďalej pracovať. Nebudem opakovať eh, to, čo už spomenula, ale uvediem niektoré témy, ktoré by som eh, chcela vniesť do správy v mene svojej politickej skupiny. Najmä keďže udalosti v posledných týždňoch ešte ďalej dokazujú, aké je dôležité využívať eh, nástroje, ktoré pomôžu orgánom vysporiadať sa s výzvami, ktorým v súčasnosti čelíme. Keď sa pozeráme na hashtag WannaCry, RansomRack, čo o, eh, výrazne, výrazne ohrozilo fungovanie nemocníc v Británii. Myslím si, že z toho vyplýva dvojaké ponaučenie. Jednak, eh, že počítačová kriminalita teraz už prešla z finančnej zóny, teda snahy obohatiť sa. A teraz e, je tu snaha o prevrat, e, o narušenie fungovania spoločnosti, boli tým poru, bolo tým narušené fungovanie e, aj rôznych sofistikovaných medicínskych prístrojov, okrem iného magnetické rezonancie. Teda spôsobilo to veľké škody. Ďalej, po druhé, nezávislý bezpečnostný expert, eh, ktorý eh, nezávisle eh, skúmal tento malware, odhalil tento útok, čo znamená, že musíme v tomto smere budovať odbornú obec expertov, ktorí sa budú zameriavať na odhľovanie takýchto prípadov. Myslím si, že toto by sa malo objaviť aj v našej správe a moje pozmiace návrhy sa rozhodne budú uberať týmto smerom. Mm, Najostatnejšie počítačové útoky nás viac upozorňujú o mm, rizikách takýchto útokov na kľúčovú infraštruktúru a tiež nás to upozorňuje, že musíme zaistiť existenciu dostatočne efektívnych nástrojov v snahe bojovať proti takýmto útokom. Mnohí tvrdia, že počítačová kriminalita je terorizmom budúcnosti, ale nie je to len do e, budúcnosti, má to na nás dopad už teraz. Musíme e, mať o mnoho užší kontakt s touto komunitou. Myslím si, že e, k tomu môžeme pristúpiť rôznymi formami. Jednak tým, že budeme podporovať mladých ľudí, aby pomenovali e, nedostatky v infraštruktúre predtým, než to zneužijú zlomyselní jednotlivci. Ak by sme využili už len tento jednotlivý, jednoduchý nástroj, tak už by to bol veľký pokrok ďalej. E, ďalšia možnosť je e, zamerať sa na konkrétne aspekty počítačovej kriminality a síce boj proti zneužívaniu, sexuálnom zneužívaniu detí na internete. A tu je nevyhnutné a opäť spolupracovať s komunitou tejto oblasti. Preto vo svojich návrhoch hovorím o vytvorení anonymného e, informačného systému, kde by osoby, ktoré využívajú, dajme tomu Darknet, by mohli informovať príslušné orgány takým spôsobom, ktoré by, ktorý by im zajistoval anonymitu. A tí, ktorí budú mať možnosť kontaktovať jednotlivé organizácie anonymne, budú mať takúto možnosť že táto infraštruktúra by e, v podstate plnila svoj účel. Ďalší pozmeňovací návrh, ktorý sa chystám predložiť, sa teda týka tohto. A ďalej sa chcem zamerať aj na to, aby verejný a súkromný sektor e, sa viac venoval vyhodnotovaniu rizika, aby boli e, početnejšie nástroje e, na zvyšovanie odolnosti a tiež, aby sa zohľadnila hodnota osobných údajov. Myslím si, že je dôležité uznať výzvy, ktoré nám prináša technológia, ale tiež, aby sme využili potenciál, ktorí eh, nám inovácie tak, aby všetci aktéry zaistili väčšiu eh, bezpečnosť našej spoločnosti v digitálnej ére. Ešte raz srdečne vďaka spravodajkyni a teším sa na spoluprácu s ňou a s ďalšími tými spravodajcami. Ďalej Natali Grisbeck z ALDE. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať našej spravodajkyni za jej eh, veľmi konštruktívny prístup snahe zaistiť dobrú spoluprácu a tiež eh, sa chcem poďakovať za veľmi rýchle vypracovanie tohto návrhu správy. Potom, čo som si to veľmi rýchlo prezrela, ja tiež chcem totiž predložiť pozmeňujúce návrhy, aj keď správa ešte nie k dispozícii v mojom materinskom jazyku, mám už niekoľko predbežných poznámok aj v tejto fáze. A zdôrazňujeme, že podporujem hlavné smerovanie spravodajky, ktoré nám približila aj čo sa týka všeobecného cieľa, zlepšiť eh, reakčnú schopnosť voči počítačovej kriminalite, ktorá sa e, neustále ďalej rozvíja, prispôsobuje sa veľmi rýchlo aktuálnym okolnostiam a tiež sa zvyšuje jej miera. Často teda vidíme, že zaostáva veľmi výrazne za zločincami, ktorí sa venujú počítačovej kriminalite ďalej, čo sa týka spoločných e, európskych definícií. Ja v tomto súhlasím, myslím si, že to by bol základný nástroj a myslím si, že na ňom by sme dosiahli veľmi rýchlo zhodu. ďalej plne súhlasím aj s hlavnými cieľmi, ktoré ste pomenovali, čo sa týka prevencie, a teda odolnosti požičového sektora, aj o tom sme už často hovorili v našom výbore, je potrebné zvyšovať našu odolnosť voči útokom a tiež musíme viac upozorňovať aj členské štáty na tieto otázky. Avšak mám isté výhrady k niektorým aspektom, ktoré na prvý pohľad môžu byť trochu kontroverzné. Dajme tomu elektronické dôkazy a tiež je trestná zodpovednosť platformiem či obmedzenie e, šifrovania. Podľa mňa oslavenie e, šifrovania e, podľa mňa si bude vyžadovať podrobnejšie prediskutovanie, predtým, než sa príjmu akékoľvek opatrenia. Po všeobecnosti môžem povedať, že ten hlavný cieľ tejto správy e, e, v podstate podporuje teda. E, jednak ide o zlepšenie identifikácie. Je potrebné na európskej úrovni pomenovať, čo funguje, čo nefunguje, aj takýchto jednoduchých medziach a taktiež zadefinovať, kde sú veľké nedostatky, kde sú tie slabé miesta. Veľmi rýchlo sa totiž veci vyvíjajú, veľa sa toho zmenilo v poslednom čase a nie nevyhnutne dobrým smerom a tiež um, jasný uh, spôsob definovania našich priorít. Veľmi sa mi páči to, že um, vo všetkých tých zložitých systémoch by sa malo jasne zúrazniť, aké sú naše spoločné priority, mali by sme ich eh, spolu zanalizovať a navrhnúť, ak chceme konať naozaj efektívne, vybrať si 2, 3, 4 hlavné body, na ktoré sa chceme zamerať v tejto správe vlastnej iniciatívy, za ktorú ste zodpovedná vie pani kolegyňa. A pristúpili ste k tejto téme veľmi zreteľne, zrozumiteľne, za to vám ďakujem. Toľko teda stručne a môj postoj. Ja samozrejme teda ešte predložím pozmiace návrhy. Ďakujeme pekne, Natalii. A teraz za GUE. Cornelia Ernst. Ja, <coughs> vielen Dank. Ähm, Ďakujem. Najprv chcem povedať, že už máme za sebou určité diskusie v parlamente, pokiaľ ide o počítačovú kriminalitu a s ohľadom na to môžeme konštatovať, že tento návrh správy je už oveľa lepší v celom rade bodov. No, tie by sme mohli aj podrobne prebrať, ale od toho upustím teraz. Takže mm, je tu ale niekoľko bodov, e, ktoré sa nám veľmi nepačia e, a tá nespokojnosť sa premieta aj do našich diskusí. E, ide najprv o definíciu počítačovej kriminality. Spadá do toho takmer všetko. Keď sa pozrieme na bod B, tam sa všade hovorí o cybercrime. Teda kedy ale môžeme stanoviť, že ide o počítačovú kriminalitu? To je eh, jeden bod, ktorý nám nie je úplne jasný. A to sa objavuje aj vo viacerých iniciatívnych správach. No a potom ten druhý bod. To je bod 17. Keď sa na to pozrieme, totiž inovácie, tam sa hovorí o tom, že inovácie by nemali byť obmedzované e, e, bezpečnosťou, ale my si myslíme, že bezpečnosť musí byť zabezpečovaná do systému. Čo to znamená, keď hovoríme, že tu reagujeme takto e, voľne, kde hovoríme o povinnostiach pre vývojárov softvéru. <clears throat> No a potom bod 18. Aj na, 18, aj na ten sa musíme pozrieť. Ehm, hovoríme tu o minimálne na najvyšších, minimálnych najvyšších trestných sadzbách. A myslím, že to nie je šťastná formulácia, to sa takto e, nedá. Mali by sme o tom ešte diskutovať, či by to malo byť takto formulované. No a potom body 22, 23 a minister vnútra Demisier eh, povedal, že tu sa dostávame do problémov, pokiaľ ide o eh, kódovanie údajov. Teda takto to nemôže zostať. No a potom bod 26, ten sa mi tiež nepočí, pokiaľ ide o rizika pre súkromnú e, sféru, ktoré, e, ktorý hovorí o znížení e, trestného stíhania. Teda ja myslím, ak sa niečo objaví, musí sa to hlásiť a musí sa to riešiť. A s tou minimalizáciou rizik sa tu vlastne otvárajú brány pre veľmi nesprávny prístup. No a myslím, že ešte potrebujeme viac diskusí, ale toľko z našej strany. Ďakujem, Cornelia. A na záver Jan Filip Albrecht za zelených. Ďakujem pekne. Ja sa chcem poďakovať e, spravodajkyni za e, tie názory, ktoré sú na stole a za otvorenie tejto diskusie. Pokiaľ ide o vyhodnotenie smernice o počítačovej kriminalite, myslím, že musíme celú cenu dostať do správnej e, perspektívy. Ak tu ide o harmonizáciu E, legislatívy. To nevyrieši problém s počítačovou e, kriminalitou a bezpečnosťou. To je len jeden zo základných kameňov. A myslím, že takto to musí byť zapísané aj v tej správe. Ak len povieme, že potrebujeme maximálne sádzby v členských štátoch pre e, určité aktivity v členských štátoch, tak tá počítačová sféra nebude bezpečnejšia, lebo bezpečnosť v spoločnosti nedosiahneme harmonizáciou trestných ustanovení. Potrebujete orgány, ktoré to budú presadzovať, potrebujete štandardy, ktoré zabezpečia e, dodržiavanie teda nestačí napríklad len dobrá legislatíva pre chodcov, ale potrebujeme aj brzdy pre auta aby chodci boli bezpeční. Takže o tom e, musíme diskutovať. A to sa musí dostať do správy. E, a tiež chcem povedať, že potom, že tie ustanovenia neboli implementované do právnych systémov členských štátov, keď už teraz chceme hovoriť o zmenách týchto ustanovení, o minimálnych sazbách, to je predčasné. Nemôžeme uh, už teraz hovoriť o uh, harmonizácii. Myslím, že sme sa dostali už dosť ďaleko. Tie právne systémy sú veľmi odlišné a napríklad uh, do akej miery sudcovia rozhodujú o určitých prípadoch nižšej priority. Takže myslím, že sme sa dostali už dosť ďaleko, pokiaľ ide o smernicu o počítačovej kriminalite, ale teraz sa musíme pozrieť ďalej nie len na trestné právo. A tu je veľká úloha. Máme veľké medzery v IT systémoch, nemáme zodpovednosť v občianskom práve, pokiaľ ide o tie medzery. E, máme len e, tie obvyklé e, zásady občianského práva, pokiaľ ide o ručenie a to sa veľmi ťažko e, dokazuje v e, oblasti počítačovej e, bezpečnosti a kriminality. A, takže potrebujeme väčšie pravidlá, pokiaľ ide o zodpovednosť, nie len pre producentov IT systémov, ale aj pre, pre tých, ktorí prevádzkujú tieto systémy a ktorí sú zodpovední za tie systémy. A to teraz nemáme. Musíme žiadať od komisie, aby prišla s európskymi štandardmi. My sme ako parlamentu požiadali už dvakrát pri vyhodnotení, e, pokiaľ išlo o masový dohľad a v, e, v tomto výbore. Tam sme veľmi jasne hovorili o zlepšení bezpečnostných štandardov v infraštruktúre IT. Hovorili sme o zodpovednosti, o ručení, ktoré musí byť e, regulované, o využívaní technológií open source o tom, čo infraštruktúra v Európe znamená. Takže myslím, že na toto všetko sa musíme pozrieť a musíme e, zlepšiť odolnosť systémov, lebo v súčasnosti sa dosť ťažko e, hovorí e, o, a definuje to, čo je tu zločinom, lebo ľudia tu vstupujú do neistej pôdy. A ak niekoho predčasne označíme za zločinca, tak to situáciu nezlepší. musíme tieto veci vyjasniť a až potom dokážeme e, lepšie uplatňovať právo voči tým, ktorí naozaj páchajú škody. Ďakujem. E, v diskusii sa ukázalo, že toto je veľmi dôležitá správa a potrebujeme ešte v diskusii, aby sme vyjasnili rozličné stanoviska. Neviem, pani, e, pani Rosenbergová, či chcete reagovať na záver. Thank you. Ďakujem, pani predsednička. Áno, akékoľvek stretnutia budú potrebné, tak tie zorganizujeme. My sme otvorení na všetky, e, všetkým názorom. Ide teraz ale o to, aby sme dosiahli zhodu, aby sme tiež sa dohodli na potrebných kompromisoch. Ten cieľ je pomerne jasný a na teraz teda nemám veľmi čo dodať. A som otvorená všetkým tým návrhom a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem. Chcem pripomenúť, že termín na pozmeňovacie návrhy je 6. jún, takže kto chce doplniť niečo, prosím, aby ste to urobili do tohto termínu. Ďalším bodom v našom programe je copyright v, na spoločnom digitálnom trhu. A vypočujeme si správu, spravodajcu pána Bony, ktorý predloží svoje stanovisko, pretože Libe predložil stanovisko eh, podľa pravidla 50. Takže pán Bony, máte slovo. Uh, dear colleagues, i have prepared a draft. Ďakujem, kolegovia. Pripravil som návrh stanoviska Líbe, pokiaľ išlo o smernicu e, copyright. Zohľadnením e, eh, e, eh, kompetencie LIBE. E, pozriem sa na článok 13 a údom ustanovenia. Myslím, že toto je článok, kde máme jasné implikácie na mm, alebo dopady na základné právy, najmä pokiaľ ide o slobodu e, prejavu a právo na súkromie a ochranu údajov. Myslím si, že úloha nášho výboru je, aby sme zabezpečili, že každé riešenie, ktoré bude, prijaté, bude rešpektovať chartu základných práv. Pokúšam sa dosiahnuť rovnováhu medzi jednotlivými záujmami a preto návrh stanoviska vyjasňuje rozsah e, posúdnosti článku. E, Služby informačnej spoločnosti, ktoré e, vykonávajú akt komunikácie smerom na verejnosť a sú zaangažované do využívania úva a by mali e, uzatvárať licenčné dohody. Tí, ktorí majú služby technickej povahy a pasívnej povahy, tí budú mimo rozsah pôsobnosti tohto stanovenia. Článok tiež počerkuje, že poskytovateľ služieb, ktorí e, majú výnimku zručenia podľa smernice 2031 e, Európskej komisie budú tiež vylúčení z rozsahu pôsobnosti. Ja som navrhol riešenie, aby sme zabezpečili, že poskytovateľe služieb, ktorí sú aktívni a vykonávajú akt komunikácie, e, aby, spri, sa, aby dožiavali e, pravidla copyright. Ale tí, ktorí nie sú aktívni, ktorí sú na technicky, tí by e, nemali podliehať e, tomuto ustanoveniu, pretože by to mohlo byť porušením e, základných práv, najmä pokiaľ ide o právo na súkromie a slobodu prejavu. Ja som navrhol znenie, e, pokiaľ ide o hm, uzatváranie dohod. Poskytovateľ služieb by mali prijať primerané opatrenia. Tieto opatrenia musia byť e, vykonávané v spolupráci s držiteľmi práv. Bez takéto spolupráce nemôžeme mať dobré riešenie. Držiteľia práv musia naznačiť e, poskytovateľom e, informačných služieb e, body, v ktorých ma, sú držiteľmi copyright. A mali by tiež informovať o opatreniach, ktoré uplatňujú a či sú primerané. No a teraz aplikované e, opatrenia v záujme technologickej neutrality a tiež pokiaľ ide o chránenie záujmov stredných a malých podnikov a startupov, e, navrhujeme proporcionálne opatrenia, pretože toto je dosť široký termín, ktorý môže zahrňať aj technológie a ďalšie opatrenia. Nechcem naznačovať, ktoré opatrenia a ktorá technológia sa má využívať. Takýto prístup zabezpečuje technologickú neutralitu. Nie všetky spoločnosti si môžu dovoliť sofistikovanú technológiu. To, čo je najdôležitejšie, akékoľvek opatrenie, ktoré sa aplikuje, musí rešpektovať základné práva a článok 15 smernice. A preto som odstránil automatic- technológiu automatického rozpoznávania obsahu, pretože nie je technologicky neutrálna a môže predstavovať ohrozenie e, v zmysle všeobecného monitorovania. A tiež som e, tam vložil povinnosť pre členské štáty, aby zabezpečili, že poskytovali služieb v spolupráce s poskytovaním služieb vytvoria mechanizmus pre užívateľov, ktorý e, využívajú e, mechanizmus redress. A tiež je dôležité, aby sa zohľadnil hlas a záujem e, užívateľov a to tak, že reprezentanti užívateľov by mali byť zahrnutí do všetkých e, dialogov. E, kolegyne, kolegovia, všetky zmeny, ktoré som navrhol, smerujú k zabezpečeniu rovnováhy alebo vyváženého riešenia, aby zabezpečili práva e, držiteľov práv a aby autory boli ochránení, ale musíme tiež zabezpečiť, aby základné práva a slobody boli chránené. Musíme zabezpečiť a tiež, aby sme chránili aj záujmy SM, stredných malých podnikov a startupov, e, najmä v prípadoch, kde e, si nemôžu dovoliť nákladnú technológiu, musíme chrániť a konať v záujme technologicky neutrálnych riešení. Ako sme si dovolili s koordinátormi, pracujeme len v angličtine. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Bony, ďakujem za tento prehľad. Teraz dávam slovo tieňovým spravodajcom, ak si prajú prehovoriť pán Kostofu z SAD. Ďakujem. Pán Bony, za vašu prezentáciu. Komisia hovorí o článku 13 a príslušných e, úvodných ustanoveniach Áno, máme tu medzeru, pokiaľ ide o hodnotu. Ehm, a vždy to je v neprospech tvorcov. Musíme zabezpečiť e, záujmy e, tvorcov obsahu a to je hlavný problém článku 13. Nie je postačujúci na to, aby sme dosiahli tento cieľ. A okrem toho, a toto je veľmi dôležitý bod pre, pre výbor LIBE, článok 13 reformy copyright vytvára právnu neistotu a spôsobuje hrozby, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania v digitálnej spoločnosti. Tak ako ja chápem článok 13, dotkne sa mnohých startupov, platform a miliónov občansk- občanov EÚ, ktorí uploadujú e, svoj obsah. Takže toto ustanovenie radikálne zmení súčasný rámec EÚ pre využiteľ internetu a pre podniky. Preto je nejasné, aký dopad to bude mať pre tvorcov obsahu. Z môjho hľadiska navrhovaný text je problematický e, v viacerých ohľadoch. A takýto kritický pohľad je vyjadrený aj v stanoviskách ostatných výborov. A niektoré výbory dokonca navrhujú vyčiarknutie tohto článku alebo ho úplne preformulovať. Chcem spomenúť niektoré body, ktoré sú relevantné, najmä pokiaľ ide z hľadiska občianských slobod konštatujeme nekompatibilitu s e, existujúcimi e, smernicami EÚ, pokiaľ ide o, najmä o ohrozenie slobody prejavu. Článok 13 e, reinterpretuje tiež ustanovenia v e-commerce smernici a to najmä pokiaľ ide o tie služby, ktoré e-commerce e, smernica už chráni. Skenovanie pre, pokiaľ ide po obsah, copyright nie je zakázané, ale nedovoluje členským štátom e, zaviesť povinnosť pre platformy, aby vykonávali takéto filtrovacie aktivity. Nový návrh navrhuje povinné filtre pomocou technológií na rozpoznávanie obsahu, tak aby sa eh, mohli splniť dohody medzi eh, poskytovateľom obsahu a, majiteľom, a držiteľom práv. Toto je však v rozpore so smernicou o elektronickom obchode a proti. Je to tiež v rozpore so zákonom Európskej únie eh, súdny dvor Európskych, Európskej únie vyhlásil, že sa porušujú viaceré články charty základných práv a slobody Európskej únie. A tu ide o e, to, že monitorovanie a filtrovanie všetkého obsahu na internete pre všetkých internetových používateľov je veľmi nebezpečné a vytvára nie len prekážky pre inováciu, ale podkopáva aj základné právo a to e, právo na slobodné vyjadrovanie pre milióny obyvateľov a občanov Európskej únie. A preto z pohľadu výboru LIBE musíme e, trvať na to, aby nedošlo k redukovaniu základných práv a po druhé, článok 13 otvoril problém s otázkou ochrany osobných údajov a práva na súkromie a implementácia tohto článku 14 môže viesť k problémom práve s ochranou osobných údajov. Software na rozpoznávanie obsahu by totiž implikoval potrebu spracovania osobných údajov a e, náš právny názor by mal byť taký, že by nemalo dojsť k žiadnemu zásahu do, do práv jednotlivca na súkromia a ochranu svojich údajov. A poďalšie, filtrovanie obsahu nie je vhodným riešením na e, na ochranu pred porušovaním autorského práva na internete, pretože toto je metóda, ktorú možno veľmi jednoducho obísť a e, je veľmi e, neúčinná v boji proti pirátstvu a navyše ide o metódu, ktorá nie je ani finančne dostupná pre mnohé začínajúce firmy a preto podľa nášho výboru je ju možné zneužívať. Nedostatok ochrany E, pred nelegálnym používaním materiálu je jasným porušením Charty základných práv a slobod Európskej únie a tieto texty, alebo to, toto komplikuje tieto komplikácie um, kladú otázku, prečo sa vzdať um, nášho súkromia na internete kvôli niečomu, čo neprinesie očakávaný výsledok. A, a navyše je tu nedostatočné, nedostatočne presná definícia a formulácia v článku 13. Sú tu nekonzistentnosti a tento nedostatok um, prehľadnosti a transparentnosti zhorší právnu e, istotu v Európskej únii a nepomôže nejako v ochrane e, držiteľov práv. Po štvrté, mechanizmy sťažnosti, možnosť teda sťažovania pre používateľov je veľmi dôležitá. V závislosti od toho, ako sa článok a úvodné ustanovenia v konečnom dôsledku naformulujú, bude treba zabezpečiť, aby existoval mechanizmus e, sťažnosti pre používateľov, ktorí musia mať jednoducho možnosť e, e, bojovať, brániť sa proti tomu, ak prevádzkovateľ zruší poskytovanie ich obsahu, stiahne ho, ale myslím, že súhlasím s tým, že moje kritické pripomienky sú veľmi podobné tomu, čo spomenul kolega Bojnia. Dúfam, že našu, našu diskus, našou diskusiou dospejeme k dobrému výsledku. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečníčkou je pani Wikstrom za skupinu Aude. Ďakujem. V prvom rade nášmu kolegovi Michailovi Bonimu, ktorý ako obvykle na tomto stanovisku odvedol veľmi dobrú prácu a e, ja si cením spoluprácu, ktorá prebehla doteraz a teším sa aj na budúcu. A e, myslím si, že E, obmedziť sa na článok 13 a príslušné úvodné ustanovenia je rozumné. A chcela by som poďakovať spravodajcovi za to, že, ob, že sa obmedzil vlastne len na tento článok, teda že zúžil e, tému, o ktorej sa bavíme. Ja by som mohla veľmi rýchlo e, zhrnúť moje stanovisko takým spôsobom, že ochrana vlastníkov práv musí byť zabezpečená v digitálnom svete, ako je zabezpečená v analogovom svete, ale sú tu aj základné práva a občianske slobody, ktoré tiež treba v digitálnom svete e, chrániť rovnako ako v, vo svete reálnom. Čiže tieto dve veci idú ruka v ruka a realita digitálneho sveta by sa mala premietnúť, a teda realita reálneho sveta by sa mala premietnúť aj do reality digitálneho sveta. No a kvôli tomuto je problematické zavádzať nejakú povinnosť skenovania uploadovaných materiálov ex ante, ako sme už vyhlasili, ako spomenul kolega zo skupiny SAD, je tu výrok súdu k, týkajúci sa práve dodržiavania základných práv. Avšak e, bude treba definovať jasné hranice pre platformy a povinnosti pre platformy, tak aby E, bola zabezpečená ochrana súkromia. No a z pohľadu základných práv, a to osobitne práva na slobodu vyjadrovania užívateľov týchto platformiem, stanovisko ide podľa môjho názoru správnym smerom, e, tam, kde navrhuje e, systém spracovania sťažností a možnosti nápravia. To v situácii, kde bol chybou alebo úmyselne stiahnutý legálny obsah. No a v konečnom dôsledku chceme dosiahnuť e, vyváženú rovnováhu ochrany práv, chceme zabezpečiť, aby platformy boli spolahlivé a, chceme tiež objasniť, e, čo táto zodpovednosť bude zahraňať. Chcem tiež e, poprosiť o objasnenie, čo sa myslí poskytovateľmi čo sa myslí tým, keď poskytovateľe dostanú Eh, upozornenie na nelegálny obsah a píše sa tam teda, že by mali konať pozitívne. Čo to znamená? Mali by stiahnuť aktívne tento obsah, aby eh, naďalej mohli požívať tento štatút bezpečného prístavu. No a eh, my v konečnom dôsledku musíme zabezpečiť, aby existovala rovnováha, proporcionalita, aby boli chránené základné práva a mali by sme to urobiť tak, aby nedošlo k poškodeniu záujmov malých, stredne, malých a stredne veľkých firiem, ako pripomenul spravodajca. Takže v princípe ako skupina súhlasíme so stanoviskom, ktoré zaujal spravodajca aj s jeho objasneniami. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, Cecília, Cornelia, aj vy sa chcete vyjadriť, prosím. Najskôr by som sa chcela poďakovať spravodajcovi aj za dobrú spoluprácu, ktorá dúfam bude pokračovať aj naďalej. A vďaku tomu sa nám darí aj dosahovať pokrok. V mnohých ohľadoch sa aj zhodujeme s návrhom spravodajcu, ale v jednom aspekte nie. A to je práve to, čo sa tu neustále opakuje. Ja plne podporujem vyjadrenia teďho spravodajcu za SAD, um, autorské práva tu zasahujú do um, práv na slobodu a otázka je, či tento článok 13 teda obstojí aj um, do budúcna. Um, sú na to dosť uh, oprávnené protesty a síce, že je to v podstate už vopred cenzúra takýchto obsahov a že by to nemalo existovať. To je v podstate um, príčina uh, problémov s týmito filtrami. Myslím si, že uh, takéto Mm, cenzúry vopred sa vlastne budú uplatňovať a s tým máme veľké ťažkosti. Chcela by som pripomenúť, že v návrhu 55 stanoviska LIBE k audiovizuálnym médiám a s tým súvisiacim službám v tejto reforme sa jasne uvádza, že kontroly ex ante by nemali existovať. To isté je uvedené aj v rozhodnutí kult 25. apríla 2017 v rozhodnutí Výboru pre kultúru je uvedené podobné stanovisko asi zákaz filtrov pri uploadovaní. Neviem, či mm, zmena, ktorú tu mm, navrhuje spravodajca, mm, či sa ju podarí presadiť. Myslím si, že ak nenájdeme nejaké jasné znenie a podľa mňa by to bolo najvhodnejšie vymazať. Celý tento člen 13, to musí povedať jasne, tak budú ťažkosti so zaistením e, základných slobod. Sloboda prejavu, sloboda názoru. Myslím si, že tento článok 13 v takomto znení, ako sa navrhuje, v podstate dáva priestor porušovaniu práv a spôsobí to podľa mňa veľké ťažkosti. Preto si myslím, že by sme sa k tomuto článku 13 eh, mali pokúsiť ešte viesť podrobnejšie diskusie, neuplatňovať nejaké um, najminimálnejšie normy, ale naozaj eh, prijať tie najprimeranejšie rozhodnutia. Bola by som rada, teda, keby sa nám podarilo ešte prediskutovať tento článok 13. Ďakujem. Ďakujem pekne, Kornélia. Ja by som teraz chcela sa spýta či komisia by rada e, sa zúčastnila diskusie. Ak áno, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja chcem poďakovať pánovi Bonimu za jeho správu. Domnievam sa, že môžem veľmi stručne, vzhľadom tomu, že ani nemám veľa času, povedať, že z pohľadu komisie je dôležité vysvetliť e, účel a návrh a obsah tohto návrhu, lebo toto sú... Tu, tu odzneli tu skrátka dôležité pripomienky, ktoré možno zohľadniť. V prvom rade všeobecný účel článku 13 je zaviesť opatrenie, ktoré e, sa snaží riešiť problémy, ktoré majiteľia práv majú, keď stratia kontrolu nad svojim obsahom v prípade nelegálneho šírenia. Toto je vec, ktorú uznávajú aktéry zainteresovaní a my sme v konečnom dôsledku chceli dosiahnuť to, aby vlastníci práv boli napríklad odmenení nejakým spôsobom, aby, aby došlo k náhrade, ak e, sa ich obsah používa online. No a platformy, o ktorých hovoríme, tam nemôžem súhlasiť s tým, čo tu odznelo, že by sa to týkalo 100 tisícov aktérov alebo poskytovateľov služieb. My sa zameriavame na veľmi obmedzený počet poskytovateľov služieb a išlo by o tých, e, ktorí, ako sme vysvetlili v našom návrhu, distribujú na internete veľké množstva e, chráneného obsahu, ktorý uploadujú jednotliví užívateľia. A ja viem, že tá myšlienka veľkého množstva je troška komplikovane definovateľná, ale je, vieme, vieme sa rozprávať o tom, aký rozsah by to mal byť. E, z pohľadu komisie treba objasniť, že my sa snažíme zameriavať len na skutočne obrovské e, platformy, kde používateľia nahrávajú nejaký obsah, ktorý sa ďalej šíri. A toto, prosím, treba brať do aj keď hovoríme o proporcionalite, lebo my Samozrejme, chceme, aby tí poskytovateľia služieb eh, sa nestali eh, príliš veľkou konkurenciou pre, pre legitímnych, pre legálnych distribútorov obsahu, eh, teda chráň, v tomto prípade chráneného obsahu. A po druhé, určite nie je žiadny dôvod v tomto návrhu, zavádzať nejakú všeobecnú povinnosť sledovania obsahu, e, čo zakazuje smernica o elektronickom obchode alebo obchodovaní na internete. My samozrejme nemáme žiadny úmysel, aby sme týmto návrhom ovplyvnili e, e, fungovanie tejto smernice. No a prečo vlastne nie je, o, nejde o všeobecnú povinnosť monitorovania? Je to jednoduché. Celý proces identifikácie obsahu, ktorý navrhujeme, je spustený vlastníkom práv, ktorý osloví poskytovateľa služby, e, identifikuje ten svoj obsah a práve na základe toho, tejto identifikácie môžu byť uplatnené opatrenia na rozpoznávanie toho obsahu, na dohľadanie obsahu. No a ten starší systém, ten e, očakával, že prvý krok vykonajú e, vlastníci práv, teda pardon, v, starom, v staršom systéme to tak nebolo. Teraz ten prvý krok musí výjsť od e, vlastníka práv a e, títo vlastne aj e, poskytnú základné informácie na to, aby bolo možné vlastne dohľadať ten obsah. Takže tu nejde o nejaké kontinuálne monitorovanie. To je druhá vec, na ktorú by sme nemali zabúdať my sme to možno nenapísali dostatočne jasne, ale takýto bol určite úmysel. Nechceme tým plošne zaviesť nejakú náročnú povinnosť. No e, pokiaľ ide o článok 13, tento podľa nášho názoru nezávisí od toho, či platforma je komunikovaná verejnosti a či e, je pokrytá výnimkou zo zodpovednosti v rámci smernice o elektronickom obchodovaní. Článok 13 je akousi pragmatickou povinnosťou starostlivosti alebo povinnou starostlivosťou, ktorú e, to, toto by som rád vysvetlil, ktorá by sa mala uplatňovať e, nielen vtedy, ak existujú dohody, ale aj v prípadoch, kde e, nedôjde k dohode, pretože toto sú tu ide, o, tu ide o to, že tie platformy sú dôležité a zohrávajú svoju úlohu. No takže na jednej strane vidíme v správe pozitívne e, aspekty, teda zúrazňovanie aspektu spolupráce, práva na obranu spotrebiteľov a zároveň e, vidíme snahu e, dospieť k ambicioznému výsledku tam, kde napríklad neestuje dohoda medzi poskytovateľmi služieb a vlastníkmi práv. Ďakujem veľmi pekne komisii za to, že ste priblížili vaše stanovisko. Ja e, tu cítim veľkú podporu aj pre stanovisko nášho spravodajcu pána Bevnýho, ale neviem, či chcete, pán spravodajca, jednou dvomi vetami odpovedať na to, čo tu odznelo, ale poprosím vás stručne naozaj. Ďakujem vám za to, že za, za všetky tie návrhy a stanoviska, ktoré ste vyjadrili a dúfam, že budeme spolupracovať ako tým na e, hľadaní konečného riešenia nemôžem súhlasiť s tým stanoviskom, že by sme mali vypustiť článok 13. E, ja by som ho tam rád ponechal, ale na druhej strane si myslím, že táto diferenciácia medzi platformami, e, aktívnymi platformami a aktívnou administráciou platform a inými platformami je veľmi užitočná a dôležitá. A to vzhľadom k realite, ktorá mm, panuje. No a tento táto technológia na rozpoznávanie obsahu. Možno toto by bolo treba vypustiť, lebo ja, mne to napríklad nie je celkom jasné a nie je jasné, ako by to v budúcnosti malo fungovať a aký, um, aká prípadná ex ante kontrola by sa mala vykonávať. Takže ja si myslím, že toto je e, vec, ktorá z môjho pohľadu je pomerne zásadná pre toto riešenie a Považujem všetky aspekty a návrhy komisie za veľmi dôležité, ale my sme analyzovali veľmi dôkladne. Takže eh, ja som veľmi ďačný za to, čo ste povedali. Ďakujem vám, pán Michael, Michal Bony. A teraz sa dostávame k poslednému bodu dnešného programu. Ide o všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Základom pre túto výmenu názorov je list, ktorý spracoval spravodajca Lide, pardon, Libes za Alde, pán Petr Ježek, ktorý nedávno predsedal rozpočtového výboru, ktorý rokoval o našich prioritách pre tento rozpočet na rozpočtový rok 2018. Takže v prvom rade by som chcela odovzdať slovo pánovi Muresanovi, ktorý je z rozpočtu pre rozpočet, je tam spoluspravodajcom a potom dostane slovo pán Petr Ježek, ktorý je spravodajcom za Libe. Takže pán sa máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, vážené kolegyne a kolegovia, želám príjemný podvečer. V prvom rade chcem poďakovať za to, že ste mi dovolili sa s vami dnes stretnúť, aby sme hovorili o politických prioritách parlamentu v rozpočte alebo pre rozpočet únie na nasledujúci rok. My sme na marcovej plenárke schválili správu, ktorú som predložil ja o usmerneniach pre tvorbu rozpočtu v následujúcom roku a to je e, to je dôvod tohto stretnutia, teda poprvýkrát stanovujeme politické priority, ktoré by sa mali financovať rozpočtom Európskej únie v následujúcom roku a dúfame, že to prejde veľkou väčšinou na pléne, a, pardon, prešlo to veľkou väčšinou na pléne a teraz e, v uplynulých týždňoch sme vo fáze, kedy som navštevoval alebo navštevujem rôzne parlamentné výbory a rokujem s vami všetkými o celkových prioritách, ale chcem počuť aj konkrétne výhrady k týmto prioritám z každého výboru, alebo teda návrhy, ktoré podľa vás by sa mali dostať do rozpočtu na budúci rok. Snažím sa navštíviť čo najviac výborov v, ešte na začiatku rozpočtovacieho procesu, pretože si myslím, že náš dialog je veľmi dôležitý aj pre môj budúci e, úspech v zmierovaní, pretože ja potrebujem od vás počuť, a poprosím, aby ste otvorene a úprimne zostali so mnou v kontakte, pretože by som rád vedel v každej fáze, aká je situácia v teréne. V tomto prípade e, v oblasti pôsobnosti vášho výboru LIBE. E, ja neviem, pre, e, riešenie migračnej krízy, krízy utečeneckej, zkrátka veci, ktoré musí Európska únia vykonať v oblasti spravodlivosti a, doma, a vnútorných záležitostí. No a teraz, keď komisia prišla s návrhom rozpočtu, máme konečne na stole nejaké čísla. Doteraz eh, to boli teda len naše politické priority, avšak eh, teraz eh, podľa nás je dôležité z politického hľadiska, aby sme dostali v kontakte, aby sme si vyjasnili našu pozíciu voči rade a komisii. Čo teda ja predkladám ako hlavné priority na rozpočet únie na budúci rok? Sú dve. Po prvé, raz a zamestnanosť a po druhé, bezpečnosť občanov. Zvolil som si tieto dajmy, pretože ich považujem za najpodstatnejšie pre našich eh, občanov, teda zamestnanosť eh, a bezpečnosť. Ako to teda chceme dosiahnuť? Poprvé, v oblasti rastu a zamestnanosti tu chcem, aby sme posilnili európsku ekonomiku v snahe zlepšiť jej konkurencieschopnosť, eh, aby sme zvýšili atraktívnosť pre investorov zo súkromného sektora v snahe vytvárať pracovné miesta, preto sa chceme zamerať na infraštruktúru, inovácie, malé stredné podniky, teda presne tej oblasti, ktoré posilňujú obrovskú ekonomiku. Ja by som teda bol rád, keby sme sa zamerali eh, najmä na Horizont 2020 Connecting Europe Facility, aj preto, že eh, ich ovplyvnilo vytvorenie fondu EFSI, isté sumy sa tam zoškvrtali, ďalej Kosme pre malé stredné podniky, Erasmus tiež Erasmus totiž nie je len výmenným programom pre študentov, ale výskum dokazuje, že 65 zamestnávateľov oceňuje medzinárodnú skúsenosti mladých ľudí, e, keď ich zamestná najmä, keď nastupujú do prvého zamestnania. Teda Erasmus tiež zlepšuje konkurenceschopnosť našich mladých pracujúcich e, pri nástupe na trh práce iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže. E, nezamestnanosť mladých je ešte príliš vysoká v Európe. Chceme, aby sme túto iniciatívu financovali. Samozrejme som otvorený akýmkoľvek vašim návrhom. Aj podľa dvora auditorov um, vidíme, že sa tento nástroj dá ešte zlepšiť po troch, štyroch rokoch fungovania. Teda druhá priorita, bezpečnosť našich občanov. Myslím si, že nič z toho, čo som doteraz spomenul v oblasti rastu a zamestnanosti, by prinieslo výsledky, ak by sa ľudia necítili bezpečne v Európe, e, mobilita pracujúcich nebude fungovať, ak sa ľudia nebudú cítiť bezpečne, nebudú e, ochotní stiahovať sa za prácou, ak sa budú báť o svoj život. A to isté e, platí aj pre firmy. Aj oni potrebujú istú mieru bezpečnosti predtým, než sa rozhodnú investovať niekam. teda na ktoré oblasti e, chcem, aby sme sa zamerali. Poprvé, myslím si, že agentúry únie, ktoré majú e, právomoci v oblasti vnútra spravodlivosti, a na toto sa práve um, orientuje váš výbor, je jeden z najlepších nástrojov, ktorý máme a ktorých e, môžeme zlepšiť bezpečnosť našich občanov bez toho, aby sme minuli o mnoho vyššie sumy v okruhu 3 a tiež v okruhu 4. Sú na to vyčlenené prostriedky, rozpočet samozrejme je obmedzený, preto je na mieste otázka, ako zlepšiť bezpečnosť našich občanov s existujúcimi sumami, ktoré sú k dispozícii a preto by som eh, chcel, dajme tomu, posilniť Frontex, EASO, Europol, Eurojust, ktoré majú právomoci v oblasti vnútra spravodlivosti. Ďalej eh, podporujem prípravné opatrenia komisie v oblasti obraného výskumu, pretože veľmi často v minulosti sme minali peniaze na tie isté cieľové oblasti výskum v oblasti obrany. Myslím si, že by sme sa mali snažiť zoskupiť tieto investície a podeliť sa potom o výsledky medzi členskými štátmi, tak ako to partnery zvyknú robiť. A všetky členské štáty Európskej únie sú zároveň samozrejme členmi NATO. Ďalej, čo sa týka podpory nášho bezprostredného susedstva aj smerom na východ, aj smerom na juh, pretože bezpečné a prosperujúce susedstvo je samozrejme zárokou bezpečnosti aj pre Úniu samotnú. A tým mám na mysli tri krajiny východného susedstva, teda Gruzinsko, Ukrajina a Moldavsko. Tie podpísali dohody o pridružení s Európskou úniou a začali už e, sa uberať európskou cestou a tiež smerom na juh. Tu sme s výborom pre rozpočet navštívili Jordánsko a Libanon, e, ďalej Tunisko. Minulý týždeň poznáme výzvy z Blízkeho východu, z Afriky, Severnej Afriky. Myslíme si, že je prínosnejšie, aj politicky priechodnejšie a bezpečnejšie podporovať tieto krajiny, ktoré naozaj prijali vysoký počet utečencov a ktoré tiež prispievajú k obmedzeniu migračných eh, problémov tu v Európe. Spomína sa to aj v usmernenia, ktoré sme schválili v marci. Tam eh, sa kladie veľký dôraz eh, na Fond vnútornej bezpečnosti a tiež na azylový migračný a integračný fond. V usmerneniach sa to úžasne popisuje a do všetkých diskusii, ktoré som absolvovala s komisiou, mi vychádza, že komisia chápe, eh, v čom sú priority parlamentu. Komisár Oettinger a je v rozprave v pléne vychádza alebo svoje vyjadreniach z našich politických priorit, teda raz a zamestnanosť eh, a na druhej strane bezpečnosť pre občanov. Zajtra sa dozvedieme o niečo viac, eh, keďže komisár má v pláne predložiť svoj návrh rozpočtu vo výbore pre rozpočet. A ešte posledná poznámka. Viacročný finančný rámec a jeho revízia. V roku 2013 sme nepredvídali e, vývoj situácie v niektorých ohľadoch a priority rozpočtu. V roku 2018 e, sa týkali bezpečnosti budú ešte, tie potreby budú ešte väčšie, než sme predvídali v roku 2013. Terorizmus, otázky bezpečnosti, migračná kríza, nedokázali sme to predvídať v takejto mm, dimenzii a preto táto revízia je nevyhnutná, je potrebná tiež flexibilita ktorú revízia prinesie, je potrebná. Ako viete, revízia je zablokovaná na rade. Mali sme s radou kompromis. Nebol to dokonalý kompromis z našej strany, ale bol priateľný. Dohodli sme sa Odhlasovali sme to tu v parlamente a vzhľadom na blížiace sa voľby v Veľkej Británii rada odložila túto tému zatiaľ až e, na 9. jún po týchto voľbách. E, to je ešte priateľné, ale ak by neprebehla revízia vietročného finančného rámca, bolo by to veľmi problematické e, z hľadiska rozpočtu na budúci rok. Najmä vzhľadom na to, že to má za cieľ navýšiť sumy eh, v programe Horizon 2020 eh, CEF, Erasmus, eh, podpora zamestnanosti mladých a tiež v okruhu 3. Umožňuje to rozšírenie rozsahu pôsobnosti globálnej marže pre záväzky, aby sa to stiahovalo na bezpečnostné výzvy. Ako viete, toto by bolo potrebné v snahe zmobilizovať viac prostriedkov v okruhu 3 celkovo to predstavuje 2,55 milióna eur vo výdavkoch eh, na účely podpory eh, pohraničných pobrežných hliadok eh, na potreby Europolu a ďalšie návrhy v tejto oblasti. Ďakujem za to, že ste ma prijali. Ďakujem, že 9. maja ste zaslali svoje stanovisko vo forme listu nášmu výboru kde popisujete všetko to podstatné, čo som spomenul aj ja. A váš list je dokonca ešte podrobnejší. Tiež podporujeme zvýšenie eh, pri agentúram v oblasti vnútro spravodlivosti aj finančne musí byť podporené, aj čo sa týka počtu pracovníkov. Celkovým cieľom únie je znižovanie počtu pracovníkov agentúr o 5 aj vzhľadom na zložitú hospodárskú situáciu. Ja sa domnievam, že sa musíme posunúť k efektívnejšiemu prístupu, aj keď teda platí tento celkový cieľ znižovania počtu pracovníkov všetkých agentúr o 5 Uvedomujeme si, že e, výzvy v oblasti bezpečnosti sú veľké a tiež v niektorých agentúrach, ktoré spadajú do právomoci vášho výboru, bude potrebné navýšiť počet pracovníkov. Preto navrhujeme osobitný prístup k jednotlivým agentúram podľa a potrieb. A to, čo popisuje vo vašom liste, váš výbor plne podporujem. Ešte raz ďakujem za to, že ste ma prijali a teším sa na našu diskusiu aj na dnešnom stretnutí, aj v najbližších mesiacoch v priebehu celého rozpočtového konania. Ďakujem. Ďakujeme. Ehm, vo vašom úvode ste sa vyjadrili k niektorým oblastiam, ktoré súvisia e, s pravomocami výboru LIBE. Veľmi ma teda zaujíma, či pán Ježek to celé len odobrí, alebo či má ešte e, aj nejaké dodatky. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme spravodajcovi, kolegovi Murešanovi, za jeho veľmi povzbudivý úvod. A ako uvádzate, pani predsedajúca, spravodajca pre rozpočet spomenul ako jednu z dvoch priorít bezpečnosť a my to prijímame s uspokojením. Naše kompetencie totiž pokrývajú okrem iného azyl, migráciu, bezpečnosť, terorizmus, e, počačovú kriminalitu. A tiež z prieskumov jasne vyplýva, že Európania očakávajú od Európy najmä viac angažovanie sa v oblasti boja proti terorizmu a lepšiu ochranu vonkajších hraníc. Ale ako vieme, okruh 3 viacročného finančného rámca je najmenší, predstavuje len zhruba 2,7 rozpočtu na rok 2017 a od začiatku viacročného finančného rámca financovanie teda finančné podpory z okruhu 3 boli obrovské v minulosti. V posledných troch rokoch flexibilita sa musela využiť z iných cieľov, aby sme mohli presunúť e, zvýšené potreby financovania z iných okruhov. Podľa nás eh, to bude pokračujúci trend, bude čoraz väčší eh, tlak na okruh 3. Hľadiska výdavkov a rozpočet na rok 2018 by mal zohľadniť eh, tento fakt. Chceme oceniť túto dohodu v snahe navýšiť okruh 3 o 2,5 55 milióna eur v najbližších 5 eh, rokoch, ale chceli by sme upozorniť, že to možno nebude stačiť na pokrytie všetkých možných udalostí, ku ktorým môže dôjsť ďalšie oblasti v rozpočte, ktoré spadajú do um, sektora vnútra a spravodlivosti, sú tiež eh, poznačené veľmi rýchlo sa meniacou situáciou. Aktuálna kríza je len jedným príkladom takéto situácie. Uvedomujeme si, že strednodobá revízia ešte nebola odobrená na úrovni rady. Chceme preto požiadať spravodajcu, aby zaistil, že sa to náročne zohľadní v prezentácii a pri predkladaní ďalšieho rozpočtu, keď ho komisár Oettinger bude predkladať zajtra vo výbore pre rozpočet. Okrem toho, ak by ďalšie financovanie vyplývajúce zo strednodobej revízie nebolo zahrnuté do predloženého rozpočtu, chceli by sme požiadať, aby parlament sa snažil e, to presadiť prostredníctvom pozmiacich návrhov. E, ďalšia konkrétna oblasť, ktorá spadá do kompetencií výboru LIBE, je dôležité, aby sme mali dostatočné zdroje na plnenie Európskej agendy v oblasti bezpečnosti, teda opatrenia, ktoré súvisia s azylom, s migráciou. Chceli by sme požiadať najmä, aby agentúry únie, ktoré spadajú do oblasti bezpečnosti a občianstva, boli dostatočne vybavené personálne aj finančne Chcel by som upozorniť, že najmä EUNIZA, Eurojust a Nová Európska agentúra pre azyl musia mať dostatočné vybavenie, aby mohli plniť nové im pridelené úlohy. Toľko teda náš prístup a dúfam, že výbor pre rozpočet nám pomôže v naplňaní týchto našich priorít. Ďakujem. Ďakujeme, pán Ježek. Mám len jedného deňového spravodajcu, konkrétne Barbara. Nech sa ti páči, Barbara. Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za predloženie priorít v oblasti bezpečnosti, teda za to, že bezpečnosť je jednou z hlavných priorít v rozpočte na rok 2018. A tiež chcem zdôrazniť, že pre skupinu EPP našou prioritou je náležité podporovanie programu v oblasti bezpečnosti, internej bezpečnosti s cieľom lepšieho boja proti terorizmu, zo zahraničnej zločinnosti, taktiež za totočné financovanie ehm, zaistenia vonkajších hraníc, to je druhá priorita, najmä eh, pre agentúru eh, pobrežných a pohraničných hliadok a tiež hodné financovanie programov, ktoré sa týkajú azylu, ako aj migračnej krízy, najmä A MIF a tiež transformácia EASO na riadne fungujúcu azylovú agentúru. Chcela by som však mm, požiadať spravodajcu, aby zohľadnil aj nasledovné priority na budúci rok. Poprvé, Výzvy migrácie sa musia vnímať holisticky, aby sme zaistili eh, náležité príjmanie, integráciu týchto ľudí, ktorí potrebujú ochranu. Mali by sme zaistiť, že fondy externého financovania sú ešte eh, eh, podložené prostriedkami, aby sme dokázali potlačiť skutočné príčiny migračnej a utečeneckej krízy v tretich krajinách. Ďalej po druhé, vzhľadom na čoraz väčší náraz zraničnej zločinnosti je potrebné zajistiť prístup k informáciám pre orgány činné v trestnom konaní, keďže komisia by mala predložiť návrhy v tejto oblasti v najbližších mesiacoch. Je dôležité sprístupniť dostatočné financovanie pre EULISu, ktorá bude musieť eh, plniť nové opatrenia v budúcom roku. Tiež bude potrebné naložite odfinancovať informačné systémy, ktoré sú predmetom rokovania v súčasnosti. Ďalej, e, všetky agentúry v oblasti vnútornej spravodlivosti by mali byť dostatočne odfinancované, aby mohli plniť svoje úlohy. Ak som to správne pochopila, je to aj jedným z cieľov spravodajcu. Preto okrem navýšenia a podpory Európskej agentúry pre pobrežnú a poraničnú hliadku Eurojustu a Euronews by sme nemali zabúdať ani na podporu Europolu. Chcela by som sa ešte poďakovať aj nášmu všeobecnému spravodajcovi, aj nášmu spravodajcovi za náš výbor, za ich vynikajúcu prácu. Ďakujem. Ďakujeme pekne, kolegovia. Myslím, že ešte máme zhruba 2,5 minúty k dispozícii pred eh, ukončením schôdze. Chcela by som možno doplniť eh, len malú poznámku, keď hovoríme o bezpečnosti. Myslím, že musíme zaistiť, aby zločiny respektíve teroristické útoky, eh, k ktorým došlo a ktorí sa dopustili naši vlastní občania, ktorí boli radikalizovaní. Musíme preto zajistiť, aby v oblasti prevencie, radikalizácie a tiež v oblasti deradikalizácie sme sa dostatočne angažovali. To si bude tiež vyžadovať náležité eh, finančné krytie, teda nie len eh, následné kroky po útokoch, ale tiež sa musíme zamerať viac na prevenciu. Aj to by malo byť e, celej našej súčasti v oblasti bezpečnosti, e, teda súčasťou našej agendy v oblasti bezpečnosti. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil o slovo. Ďakujem ešte raz všetkým súčasneným, ďakujem našim spravodajcom za to, že boli k dispozícii. Chcela by som ešte pripomenúť, že predloženie stanoviska výboru LIBE k návrhu rozpočtu prebehne 11. júla a očakáva sa schválenie stanoviska výboru LIBE koncom augusta, možno 23. augusta. Ak sa teda chcete zapojiť do tejto práce, máte priestor, slnko už nesvieti, ale dúfam, že napriek tomu budete mať príjemný večer. Dovidenia.